No- no, dobre, takže myslím, že môžeme pokračovať v našej práci s výmenou názorov s doktorom Corneliusom Adebarom, ktorý je zastupcom nemeckej spoločnosti, eh, ktorý realizoval veľmi zaujímavú štúdiu, ktorá myslím, že je vám rozdána Zdá sa, že nie všetci ho majú k dispozícii, no tak smola. Takže vypracoval štúdiu o špeciálnych eh, mandátoch Európskej únie. Je, bol zodpovedný za tento projekt, výskumný projekt, ktorý, ako som už povedal predtým, eh, zapracoval do tohto textu, pokiaľ ide o zmeny v oblasti vonkajšej politiky a špeciálnych e, zástupcov vyslancov Európskej únie. Chcem takisto privítať e, aj pani Masej Popovsky, ktorá, ako mi hovoril teraz e, kolega zo sekretariatu, príde ešte, len ešte tu nie je. A takisto tu máme aj zástupca tu sekretariatu Eh, oddelenia pre vonkajšie služby, ktorý bude takisto prítomný pri tejto diskusii. Viete, že aká je úloha špeciálnych vyslancov EU vzhľadom na implementáciu Lisabonskej zmluvy? Eh, museli eh, prevzať úplne inú úlohu. Bolo to pozmenené, pokiaľ ide o predchádzajúce funkcie a ich výkon, ale v rámci ESVČ e Eh, mali sme tu zmenu ich úlohy a toto tu bude práve spomenuté. Eh, tento eh, scenár sme, teda tu bude poskytnutý. Vy môžete predložiť pripomienky, aby táto úloha mohla byť, tieto funkcie mohli byť vykonávané čo najvhodnejším spôsobom aby boli zahrnuté všetky podmienky pre fungovanie tejto oblasti. Už viacej k tomu nechcem povedať nič a s veľkým potešením si vypočujem to, čo nám povie pán doktor Adebar. Máte slovo. pekne. Um, um, ďakujem vám, pán predseda. Ďakujem výboru AFET že ma pozval na túto prezentáciu. Je pre mňa cťou predložiť vám svoje závery. Možno niektorí z vás viete, že to je štúdia PhD, ktorá odštartovala tento výskum. A neštudoval som len slonovinovej veži, ale celkom úprimne vám poviem, že toto je pre mňa ešte dôležitejší moment než obhajoba mojej doktorskej práce a som rovnako napätý a nabudený ako vtedy. Ozývajú sa hlasy z pléna bez mikrofónu. Skúsme sa zamerať na praktickú perspektívu, pokračuje e, pán Adebar. Témou mojej prednášky je úloha osobitých vyslancov v rámci e, zahraničnej služby. Má tu byť úloha pre takýchto osobitých vyslancov a má byť v rámci SVČ Chcel by som v tejto krátkej prezentácii, 15 minút som dostal, ponúknuť vám súhrn z toho, čo ste dostali. Existuje mimochodom aj kniha k tejto téme. Budem hovoriť o tom, z čoho sa vyvinuli osobití vyslanci. Budem hovoriť o súčasnej situácii, keď na jednej strane máme SOVČ a na druhej strane máme staré mandáty, ktoré vypršia koncom budúceho mesiaca. A odprezentujem aj možné kritéria na nomináciu osobitých eh, vyslancov ako ich možno zaintegrovať do služby vonkajších činností. Ako sa vyvinula vyvinuli osobití vyslanci, sú vlastne tvárou Európskej únie v zahraničí, riešili krízy, najmä pri konfliktoch e, v rozličných regiónoch, kde má EÚ svoje záujmy. V praktickom zmysle to mi znamená, že pomáhali pri mierových rozhovoroch a uzatvárali dohody medzi stranami, čiže boli súčasťou medzinárodného týmu spolu s ostatnými partnermi a vyslancami a poskytli Európskej únii vyše 15-ročné skúsenosti z terénu, ktoré by Európska únia inak získať nemohla. Dvaja takíto vyslanci v 96. boli vyslaní a teraz máme 11 mandátov v rozličnom regiónoch sveta, v ktorých má Európa svoje záujmy. Pozrime sa na motiváciu, prečo títo vyslanci boli vysielaní. Na začiatku šlo o politickú váhu, ktorá, ktorú mala mať Európska únia. Dovtedy v niektorých regiónoch mala len hospodárskú váhu, ale aj politicky bolo treba prispieť k riešeniu konfliktov v teréne a zapojiť sa do medzinárodnej mediácie a politického poradenstva. Navyše, tu bola táto funkcia orientovaná na vonok, ale bola tu aj interná funkcia byť mostom medzi e, mechanizmami zahraničnej politiky v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky e, ústredia v Bruseli a medzi misiami v teréne. Kedysi existoval prvý a druhý pilier EÚ a jeho predstavitelia úzko spolupracovali s regiónmi v susedstve EÚ pri riešení a prevencii konfliktov. Tým všetkým chcem povedať, že vyslanec je bežným diplomatickým nástrojom, využívajú ho aj iné medzinárodné inštitúcie ako OSN, ktoré má vyslancov na celom svete, napríklad aj Spojené štáty majú mnohých vyslancov, ale aj jednotlivé európske členské štáty vysielajú ľudí do regiónov aj tam, kde už Európa svojho vyslanca má vyšlu svojho osobitného národného vyslanca. Je to nástroj, ktorý je nevyhnutný pre úspešnú diplomáciu v zložitých časoch, ktoré žijeme. Toto je obzretie sa e, dozadu, tých 15 rokov, kedy sa vytvárala európska zahraničná politika. Teraz prichádzam k druhému bodu. Kde sme teraz? Doteraz e, sa udiala veľká zmena a to je Lisabonská zmluva, ktorá ovplyvnila situáciu. Rada teraz môže e, vyslať e, osobitného vyslanca kedykoľvek to považuje za vhodné. Dovtedy však museli všetky členské štáty súhlasiť, či chcú alebo nechcú takéhoto osobitného vyslanca. Článok 63 teraz hovorí, že stačí návrh najvyššej predstaviteľky a to je veľká zmena, pretože rána, rada prepačte, dovtedy mohla osobitného vyslanca vyslať len, keď dokázala odôvodniť, na čo tam pôjde a všetci museli súhlasiť. Toto je kritický bod v súčasnej rozprave, debate o niektorých mandátoch, ktoré končia budúci mesiac eh, vyslancom veľká zmena pre týchto osobitných vyslancov nie je ani tak Lisabonská zmluva, ale skôr existencia SVČ, ktorá preberá niektoré funkcie, ktoré vykonávali doteraz osobitní vyslanci. To je jeden z dôvodov, prečo súčasné mandáty obsahujú niečo, čo sa nazýva sunset clause, to znamená vypršanie, kedy, kedy vyprší mandát. Je tam špecifikované, pretože sa môže stať, že dôvody, pre ktoré vyslanec vyslaný pominú a vtedy SVČ ho môže odvolať na základe tejto sunset clause doložky. Čo sa dá povedať o k vysokej predstaviteľke a zástupcovia, zástupcoch členských štátov v Bezpečnostnom výbore, ktorý začal pracovať pred rokmi, keď tieto mandáty zvyčajne e, trvali do konca februára. No už pred rokom sa začala diskusia medzi e, vysokou predstaviteľkou a inštitúciami, ktoré mandáty budú pokračovať ďalej. A minulé, minulý rok v lete sa dosiahol kompromis. Vysoká predstaviteľka chcela ukončiť e, niektoré mandáty a niektoré členské štáty si to vtedy neželali. Kompromis spočíval v tom, že štyri mandáty boli predlžené o pol roka, od augusta do februára tohto roka a všetkých ostatných sedem mandátov bolo predlžených do augusta tohto roka. Sme teda v situácii, kedy na konci februára štyri mandáty osobitných vyslancov, konkrétne toho pre Moldavsko pre mierový proces na Blízkom východe, pre Južný Kaukaz a pre Kosovo vypršia, iba že by vysoká predstaviteľka navrhla predložiť tieto mandáty, pretože ako som povedala, rada samotná to urobiť už nemôže. Otázkou je, či tieto štyri mandáty sú práve tie, ktoré SOV čo si môže dovoliť ukončiť okamžite predbežná otázka znie, či sú tieto mandáty relevantné, či potrebujeme ľudí na týchto miestach, ale ja by som povedal, že ide aj o otázku, aké sú možné kritériá, keď Európska únia vyšle vyslanca a kedy sa tak môže rozhodnúť, ako má vyslanie spolupracovať s SVČ a ak sa e, rozhodne o ukončení mandátu z osobitného vyslanca, ako sa v praxi má jeho stiahnutie udiať. V lete sa vyjasnila aj ďalšia vec. Nie je to len technická otázka, odborná otázka. Nie je to len povedať, váš mandát vypršal a do toho a toho času odidete. Dlhodobý mandát ovplyvňuje všetkých ostatných všetkých ďalších 11 osobitných výslancov, pretože títo vykonávali svoju funkciu roky a roky. Vytvára to očakávania aj u medzinárodných partnerov, aj medzinárodných organizácií, ktorí majú svojich vlastných vyslancov, ktorí sa zúčastňujú e, vyjednávaní a vyčakáva, e, vytvára to očakávania aj u protistrán, s ktorými sa rokuje. Už sme si vypočuli negatívne názory na bruselské rozhodnutia týchto tretích strán v regiónoch, pretože tieto tretie strany pochybujú o tom, či tieto mandáty sa naozaj mali ukončiť. Teraz budem hovoriť o kritériách. Rád by som spomenul materiál, ktorý máte vo svojich zložkách, ktoré kritériá by sa mali aplikovať na strategické použitie osobitných vyslancov. Je dôvod, aby existoval osobitný vyslanec, keď je regionálny konflikt a medzinárodné týmy a riešenie konfliktov sa už tiež rozbehlo a Európska únia má dlhodobý záujem v danom regióne a nechce byť vynechaná ani nechce, aby mandát trval krátky čas. Vymenúvam e, v mojom materiáli personál, ktorý treba e, vybrať do tímov osobitných vyslancov aj úlohy, ktoré by mal osobitný vyslanec vykonávať. Nechcem tým povedať, že to je zoznam, ktorý si treba odfajkať, ale je to skôr súbor podnetov na zamyslenie sa a z ktorých by mali potom po diskusii vyplynúť nejaké závery, túto diskusiu by mali viesť ciele, to, čo chce dosiahnuť EÚ v danom regióne. Treba si položiť otázku, či práve osobitný vyslanec je tým najlepším nástrojom na dosiahnutie týmto cieľom a aké tie dôležité mety ciele sú. Dôležitá otázka znie, ak tieto e, kritéria preskúmame, niektoré súčasné mandáty sú naozaj zastarané, pretože e, vedúci delegácií Európskej únie v regiónoch, vymenovaných SVČ, prevezmu všetky funkcie. Otázka znie, ako bude vyzerať prechodné obdobie, tranzícia. Pretože Európska únia by nemala sa správať ad hoc, ale v úzkej spolupráci s partnerskými štátmi a inštitúciami, čiže čas, ktorý uplynie od dneska do konca februára, je prikrátky pravdepodobne na to, aby sa hladko udialo odovzdanie starého mandátu a nastolenie nového. Ja však vidím u mnohých mandátov dôvody, prečo boli zrušené a prečo boli funkcie, ktoré vykonávali osobitní vyslanci, zaintegrované do čo 11 osobitných vyslancov majú svoje vlastné podporné štruktúry, administratívu, účtovníctvo a tak ďalej a toto je e, možno ľahko zaintegrovať do SOVČ. Otázka je stále otázka politických poradcov. Či títo politickí poradcovia, či ich treba prebrať do SOVČ, alebo čo, či budúci politickí poradcovia mali pochádzať priamo z SOVČ. Je to aj otázka osobitných vyslancov ako takých, ako nástroja. Či to je nástroj, ktorý vych vychádza zo zmluv a či je, či má priamu, priame prepojenie s najvyššou predstaviteľkou, alebo či je trošku mimo organigramu táto funkcia osobitného vyslanca. Záverom, osobitní vyslanci sú nástrojom, dôležitým nástrojom diplomacie a riešenia konfliktov. Je to čosi, čo preukázalo svoju dôležitosť za ostatných 50 rokov a verím, a teraz sa vraciam k tomu, čo som povedala v úvode, keď som písal doktorskú prácu, bolo to na podobnú tému, hoci politologicky orientované. A potom mi ľudia hovorili, eh, že to, o čom píšem, možno čo skoro zanikne a treba sa venovať radšej politickej histórii. Dúfam, že to nie je pravda. Teším sa na diskusiu s vami. Ďakujem. Grazie, doktor Adebar. Eh, Ďakujem pekne, pán doktor Adebar. A teraz odozdám slovo pánovi brat, pani Brandnerovej, spolukoordinátorke za Zelený. Budem hovoriť po nemecky, pretože by bolo dosť zvláštne, keby som hovorila po anglicky so kolegom Nemcom. Musím povedať, že ma veľmi teší, že ste si našli časť eh, prísť tu medzi nás a predniesť vašu štúdiu. Čiastočne už sme ju mali k dispozícii a prečítali sme si ju niektorí z nás, ale mm, predsa len eh, máme tu aj niektoré ťažké otázky, ako napríklad Kosovo, Bosna. Mohlo by ste sa možno, by ste sa mohli k ním vyjadriť. Mm, udane sa predlžil mandát eh, vyslanca pre Kosovo Mm, teraz znie otázka, ako sa bude ďalej strategicky postupovať. Mm, to sú otázky, ktoré ešte stále nie sú objasnené. Ako to teda vnímate vy? A možno ešte jedna pripomienka eh, k vášmu dokumentu, k požiadavkám, ktoré sa očakávajú od mm, takého osobitného vyslanca. Myslím, že eh, takýto vyslanec by mal byť eh, schopný aj v mediácii konfliktu a v riadení konfliktov tak, aby to bolo automaticky požadované vo výbore týchto pracovníkov. Tak ako to popisujete vy vzhľadom na regionálne konflikty a na ich spracovanie ďalej na cezhraničné konflikty. Mm, tieto črty takéhoto pracovníka podľa mňa sú ešte dôležitejšie v súčasnosti, ako boli v minulosti. E, už vlastne nie je žiadny iný osobitný vyslanec, ktorý by sa nemusel zaoberať takýmito konfliktmi či už vo väčšej alebo v menšej miere budú e, to e, musieť riešiť aj v budúcnosti, či už e, pre jednotlivé krajiny alebo aj pre celé regióny. Čiže môžeme si položiť otázku, do akej miery um, potrebujeme takýchto osobitných vyslancov e, z krátkodobého hľadiska, ktorí majú krátkodobý mandát, e, napríklad v prípade Tuniska, e, že by sme vymenovali mimoriadného vyslanca, aby komunikoval s občianskou spoločnosťou, aby sme nemali teda len zástupcu s tým dlhým mandátom, riadným mandátom, ale aj takto ad hoc v prípade potreby. Mm, to by bolo možno flexibilnejšie. Aké možnosti teda vidíte v tomto smere? aby sme reagovali na aktuálne dianie vo svete. E, toľko teda niekoľko otázok, ale musím povedať, že inak e, celkovo e, považujem za vašu štúdiu za veľmi dobrú. Ďakujeme pekne. Pani Brantner a teraz dostane slovo pán, pani Munic. Gracias, presidente. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, mňa to trošku prekvapuje No, to, že v podstate vy no, bránite osobitných veľvyslancov a takisto kritiku vysokej predstaviteľky je to, že neobnovila vlastne ich mandát. A to vás teda, ešte raz opakujem vehementnú kritiku vysokej predstaviteľky, že sa rozhodla neobnoviť mandát osobitných eh, vyslancov. Ja by som chcel povedať to, že e, myslíte si, že to bol užitočný nástroj, keď teda Európska únia nerátala s našimi špecnými štandardnými nástrojmi, ako je teraz, vradzom na e, SSVČ. Osobitní vyslanci v rámci Lisabonskej zmluvy samozrejme sú spomenutí, avšak e, Teraz ide o vlastne takú medzivládnu politiku, ktorá by mala sa stať harmonizovanou európskou. Možno, že by sme sa mali zamyslieť na minimum alebo maximum osobitných eh, vyslancov pre ESVČ, eh, čiže posilniť eh, túto službu zo strany personálnych zdrojov, aby mohla vykonávať tú funkciu, ten mandát, ktorý bol pridelený treba aj prostredníctvom osobitných e, vyslancov. A takisto vy tu spomínate, že je tu prioritne potreba, pokiaľ ide o osobitných vyslancov, ich zaslať hlavne do konfliktných, e, ani nie do konfliktných situácií, ale v podstate oni majú zasahovať hlavne v prípade konfliktov. Takže ja si myslím, že oni by mali nielen horizont, oni by mali vlastne konať skôr horizontálne, nielen v prípade konfliktov, ale takisto aj v prípade stabilných e, krajín. Či myslíte si, že tu by mali byť zapracované aj iné nástroje? Či treba posilniť SVČ aj perso- ďalšími personálnymi zdrojami, či tam treba nejakú o, perspektívu spolupráce o, viacej zakomponovať ako skôr tú perspektívu o, reagovania v konfliktoch. Čiže čo si myslíte o obmedzení počtu osobitných vyslancov a o vykonávaní diplomatických funkcií EÚ, ktoré sa nemôžu v podstate porovnávať s OSN a s osobitnými výslancami OSN alebo teda personálom e, v rámci OSN, pretože my sme chceli byť akýmsím globálnym, konkrétnym aktérom na medzinárodnej scéne a nie nejakou všeobecnou organizáciou, ktorá by mala riešiť konflikty všade na svete. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Munic a teraz pani Lözing. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne pán Dabarvi vo svojom dokumente píšete a nakoniec ste to spomenuli vo svojej prezentácii, že teraz sa zodpovednosť pre mimoriadných vyslancov eh, bude presúvať na pani Eštonovú. Neviem, či viete, aké to bude mať dopad, ale ja by som sa rada opýtala, či náhodou to nemôže viesť k tomu, že otázky parlamentnej kontroly nad E, mimoriadnou predstaviteľkou e, by sa tiež ťahovali na tieto presunuté právomoci. Ako to teda vnímate vy? Ďalej, pokiaľ ide o stratégiu v prípade konfliktov, e, Európska rada pre zahraničné vzťahy navrhla, aby mimoriadní predstavitelia, títo osobitní vyslanci, vypracovali pravidelne núdzové plány. Citujeme, násilie ku ktorému dochádza, by sa malo zohľadniť v týchto plánoch, je potrebné pripraviť priamy zásah v prípade potreby. Mm, čo si myslíte o tomto návrhu a domnievate sa, že v povod, podobne vo vašom dokumente o stratégii v prípade konfliktu, či by sa mohlo postupovať podobne. Ďakujem. Grazie, onorevole Lösing. La parola... Ďakujem pekne, pani Lösing. Teraz má slovo pán Lansdorf. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád nadviazala na to, čo tu už zaznelo so kolegov. Rád by som zdôraznil, že sa domnievam, že nástroj osobitných vyslancov e, v podstate je dobrým nástrojom. A Otázka, ktorá podľa mňa sa núka v tomto smere, neznie tak, či buď mimoriadní osobitní vyslanci alebo e, SVČ. E, musíme vyriešiť tento protiklad. Máme tu problém, ktorý e, znamená, že máme vysokú predstaviteľku Catherine Ashtonovú, ktorá um, nie je schopná riešiť um, problém toho, že nemôže byť e, na rôznych miestach a zároveň rovnako ako to nemôže urobiť žiadny mix zračných vecí. Európska únia potrebuje konkrétnych aktérov, potrebuje e, zástupcov na politickej úrovni. E, v krízových regiónoch, e, aj pre horizontálne témy. To nechcem vôbec pokybňovať. A teraz otázka znie tak, či v budúcnosti by takíto osobitní vyslanci mali byť politickí e, zastupcovia, ako napríklad senátor Mitchell z Spojených štátov alebo aj iní. To je teda politická osobnosť. Podľa mňa by to bolo logickejšie, ako eh, pokračovať eh, s kariérnymi diplomatmi, pretože títo diplomati patria do SVČ a potom by tam dochádzalo k narúšaniu jednotlivých polipôsobností. To je prvá otázka. Potom druhá. A tu musím povedať, že súhlasím s Mariou Munes. Eh, Isté, že rada vymenováva na návrh vysoké predstaviteľky takéhoto osobitného vyslanca, ale uh, títo konajú v mene Európskej únie, nie len v mene Rady. To je dôležité podotknúť. A predsa len tento postup, že to musí spustiť Európska rada a potom sa to formalizuje na ďalšej úrovni. Tento postup je nevyhnutný. A potom autorita eh, vysoké predstaviteľky by eh, predsa mohla stačiť eh, na vymenovanie takýchto osobitných vyslancov. Ona je predsa aj podpredničkou komisie, má k dispozícii aj rôzne iné zdroje, ako mal iba Javier Solana. Teda e, otázka silnejšej politizácie a personalizácie. Toto je e, téma, ktorá by ma zaujímala, ako ju vnímate e, vy. Isté, že súhlasím s tým, že tento nástroj nie je dostatočne využitý, ale zároveň treba povedať, že táto optimalizácia nesmie byť na úkor SVČ. Lázor. Ďakujem pekne pánovi Lamsorovi a medzi tým tu máme ďalších rečníkov. Takisto prišiel aj generálny tajomník SVČ Maxim Popovský. Chcem ho poprosiť, ak by chcel teraz sa vyjadriť, aby prispel k diskusii, môže tak urobiť po odpovedi experta pána Adebara, pretože nemal e, príležitosť si vypočuť jeho úvodné slova, takže teraz e, to nechám na neho, ak chce sa vyjadriť teraz, alebo potom po odpovedi pána Adebara. Pán Adebar. Takže čo, pán Popovský? Ďakujem. Ak dovolíte, rád by som vystúpil teraz, pretože som si prečítal dokument už v predstihu, aj keď som nepočul úvod prezentácie. Môžem vystúpiť už teraz. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie na dnešnú schôdzu. Myslím, že je veľmi dobre načasovaná táto diskusia, ako už naznačili viacerí rečníci. Rád by som na úvod podotkol, že nie je to všetko až také Mm, tienisté, ako sa zdá. Rokujeme členskými štátmi o týchto témach. E, je to veľmi citlivá téma, ale e, snažíme sa dosiahnuť čo najsystémovejšie riešenie tohto problému. E, keby sme sa vrátili o niekoľko rokov späť, musíme si uvedomiť, že Európska únia má tento nástroj, ktorý je v Lisabonskej zmluve, ale predsa len je to ešte akýsi starý nástroj z toho druhého piliera. Tam tie mandáty sú obmedzené e, na spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Mm, Niekedy sú to otázky, ktoré sa týkajú spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. A to môže mať dopad e, aj na budúce zriadenie tejto oblasti. Ja sa k tomuto však ešte vrátim o niečo neskôr. E, Kathy Ashtonová vychádza z toho, že práve preto, že máme k dispozícii túto novú diplomatickú službu, mohli by sme ju využiť na rôzne úlohy, ktoré doposiaľ vykonávali títo osobitní vyslanci. Ste, že máme rôzne možnosti postupu. Jednou z nich je eh, mať eh, dvojité vedenie delegácií EÚ, aj eh, osobitného vyslanca, aj vedúceho delegácie. Teraz to máme v troch prípadoch v Kábule, Addis Abebe a v Skopie, ak sa nemýlim. Mm, je to teda podľa mňa relevantný model, ak chceme a posilniť vedúceho delegácie, aby boli viac politicky viditeľní, alebo aby tiež vykonávali úlohu mimoriadného vyslanca, napríklad v rámci existujúceho formátu. Vy ste e, to spomenuli aj vo svojom dokumente. Mm, napríklad mimoriadne vyslanci pre proces na Blízkom východe. Ďalšou možnosťou alebo variantom je využiť štruktúry SVČ samotnej Viete, že máme niekoľko riadiacich pracovníkov, ktoré majú na starosti regionálne a tematické aspekty a tie môžu, tieto funkcie sa môžu tiež venovať niektorým bývalým úlovám osobitných vyslancov a takto to môže prebehnúť aj v najbližších mesiacoch a týždňoch. Mm, vysoká predstaviteľka by rada totiž to ukončila niektoré mandáty, najmä pre Južný Kaukaz a Moldavsko. E, spomínam tento základ z druhého piliera ako politického nástroja týchto osobitných vyslancov. E, keď vychádzame z toho, kto to riadi, tak e, delegácia má taký širší zásah. Isté, že je to inštitúcia sui generis, to všetci veľmi dobre vieme. Uh, je to veľmi e, významná téma v rokovaniach medzi Cathy Ashtonovou a Európskym parlamentom, ale predsa len e, máme tu privilegium, ktoré súvisí s Európskou komisiou a síce SVČ by mohla pôsobiť e, aj v tých oblastiach bývalých kompetencií spoločenstva. To je isté, že výhoda, ak chceme vytvoriť prístup, ktorý bude riešiť konkrétne, konkrétne konfliktné regióny. Všetci sa zhodneme v tom, že osobitní vyslanci by mali byť prepojení s SVČ a to je vlastne napokon to isté, čo spomínate vo svojom dokumente, že tá stará, stará štruktúra by mala byť v rámci um, tej, tejto novej služby. Má to samozrejme aj rozpočtový dopad eh, z pohľadu Európskeho parlamentu, pretože doposiaľ činnosť osobitných vyslancov sa um, financovala z politiky, zo so spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Teda Isté, že budeme potrebovať nejaké prostriedky navyše pre zamestnancov to by sa už e, muselo pokryť z iných rozpočtových položiek e, napríklad z administratívneho rozpočtu pre SVČ. Ale toto prepojenie by sa malo zachovať a my sme ochotní ho zachovať aj naďalej. Musíme e, vyriešiť problémy, ktoré sú na najlehavejšie, teda tie mandaty, ktoré vypršia do konca februára. Viete, že sú tu isté tlaky Musíme teda najprv vyriešiť tieto otázky a potom sa budeme venovať ďalším. Ak budú nejaké ďalšie mandáty, ktoré um, sa o ktorých sa bude očakávať, že vypršia v lete. E, tá možnosť, aby sme mali um, osobitných vyslancov pre regionálne otázky, ešte stále existuje. E, napríklad e, um, takéhoto vyslanca máme pre región eh, Great Lakes. Mm, práve teraz sa chystá um, ujatie tejto funkcie v pretórii tento zástupca. Teda nie je to úplne vylúčené, že sa budú vytvárať aj nové mandáty. Napríklad už dlhšie sa hovorí o tom, že by bol eh, mimoriadný eh, zástupca v africkom rohu len preto, že chceme posilniť svoje pôsobenie v tomto regióne a tiež chceme posilniť e, operácie Atalanta. Kritéria nominácie e, týchto osobitných vyslancov sú veľmi dôležité. Mali by sme zabezpečiť viditeľnosť Európskej únie. otázka existujúci formátov je tiež dôležité, to uznávam. Ak napríklad vyslanci eh, pre Blízky východ sú potrební, tak musíme eh, okamžite takto funkciu vytvoriť. Na eh, stretnutie z minulého týždňa bol tam zástupca generálneho riaditeľa Schmidt, ktorý zastupoval Kathy Ashtonovú. Ja nechcem tvrdiť, že to je nejaké konečné riešenie, ale v každom prípade snažíme sa byť prítomní, nechceme zanedbávať ani potrebu um, zapájať sa aj do súčasných formátov, ktoré sú v platnosti. Spomenul som um, otázku financovania. E, tomuto sa budeme musieť venovať, aby sme čo najefektívnejšie využili tie obmedzené zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme sa snažili využiť e, rozpočet pre spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku a pre všetky projekty, ktoré sa musia z toho financovať. Regionálne mandáty e, sú teraz tou najnaliehavejšou témou, ktoré sa budeme venovať a taktiež nesmieme zabúdať na zapájenie eh, osobitných vyslancov v zmene vedenia eh, v rámci spoločnej eh, obrannej a bezpečnostnej politiky. Ehm, toto vedenie úzko súvisí s operáciami, ktoré sú v oblasti zodpovednosti. Najlepším príkladom je Kábul. Tam vedenie delegácie veľmi úzko spolupracuje s e, policajnou jednotkou EUPOL. Teda, aby som to zhrnul, musíme vyriešiť e, teraz tie aktuálne otázky, musíme prijať e, konečné rozhodnutia v otázke mandátov. Prebiehajú rokovania práve teraz s členskými štátmi, ale hm, cieľom vysokej predstaviteľky je využívať aj naďalej tento nástroj zmluvy čo najväčšej možnej miere, ale taktiež posilniť prepojenie eh, osobitných vyslancov z SVČ. Tak, aby eh, eh, celý tento celok pôsobil integrovanejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán doktor Popovský. A teraz odozdáme slovo na záverečné odpovede pánovi Adebarovi. Um, thank you, uh, for your, for your comments and... Ďakujem za pripomienky, za reakcie, aj za prezentáciu pána Papovského. Je pre mňa cťou byť zapojený v rozhovore až na tejto úrovni. Rád by som teraz zoskupil odpovede na svoje otázky do troch tém. Otázka, čo je osobitný vyslanec a aký rozdiel je medzi takým vyslancom, ktorého osobne vyšla vysoká predstaviteľka. A otázka, akou stratégiou by sa mala riadiť Európska únia pri angažovaní sa v rozličných regiónoch sveta a aký je, aká je potenciálna úloha Európskeho parlamentu v tejto stratégii. Osobitní vyslanci sú nástrojom zmluvy a nástrojom SVČ. Už e, nejaký čas fungovali pod svojimi starými mandátmi a možno, že je preto dobrý dôvod, aby pokračovali aj naďalej v rámci starého druhého piliera. Takže podporujem to, čo povedal Alexander Lambsdorff, že tieto dva, dva mandáty by mohli existovať aj paralelne. Preto hovoríme o osobitných vyslancoch ako o zvláštnom nástroji. Osobný E, vyslanec alebo krátkodobý vyslanec na konkrétnu tému, to nemusí byť ani krizový región, to je nejaká konkrétna záležitosť a je to celkom iná záležitosť. Napríklad Javier Solana osobne vysielal ľudí, ktorí boli iba jeho zamestnanci, zamestnanci jeho kabinetu, neboli osobitní vyslanci podľa zmluvy. Vysoká predstaviteľka samozrejme rovnako môže nominovať svoj vlastný personál z SVČ a poveriť ho podobnými záležitosťami. Ale ak má existovať formálny, osobitný vyslanec, ktorý sa má zaobrať e, istými tematickými záležitosťami, pravdepodobne začrie do právomoci Európskej komisie. Neviem si predstaviť osobitného vyslanca pre ľudské práva. Možno by mohol byť pre nešírenie jadrových zbraní, ale to už je tiež hraničný prípad. Takže tu ide o oblasť, e, kedy osobitný vyslanci zostanú v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky pod starým druhým pilierom. Otázka, ktorá tu rezonuje celé roky, na začiatku bolo viac politických osobností medzi osobnými vyslancami na začiatku 90. Rokoch, rokov, pretože e, boli významnými politikmi, ale potom musela prísť voľba medzi veľvyslancami a ofi- oficiálnymi predstaviteľmi európskej inštitúcií. Ako to povedať? Pretože tý, s tými sa uh, ľahšie pracovalo, nepresadzovali tvrdohlavo svoju vlastnú agendu. Nechcem tým nikoho uraziť, nikoho z existujúcich osobitných vyslancov, ale takto mi to vysvetlili, keď som robil rozhovory. Len tu odovzdávam ďalej názory iných ľudí. Prečo nie politici a prečo diplomati? Možno sa toto teraz zmenilo, pretože keďže teraz už existuje SVČ, národní diplomati a európske diplomati musia pracovať bok po boku a viem si predstaviť taký vývoj, že Osobitní vyslanci budú rekrutovaní spomedzi politikov, významných politikov, ale trend za ostatné roky taký nebol. Skôr mali byť užšie prepojení s diplomatickými systémami, ktoré existujú. Otázka toho, či by malo byť dvojité vedenie pri osobitých vyslancoch, áno, to by mala byť prvá voľba dokonca, ale ako e, sa vyjadril predrečník, otázka napríklad pre Bosnu, Hercegovinu alebo pre Kosovo nie je taká jednoduchá. Tieto krajiny majú osobitných vyslancov, ktorí by mali mať dvojitý mandát, ale sú ďalšie dôvody preto, prečo sa to v realite tak nedeje. Súvisí to so štruktúrou konkrétnej krajiny, tak povediac. A štruktúra osobitných vyslancov pri angažovaní sa v danej krajine zatiaľ e, z hľadiska EÚ tiež vyzerá tak, že tie mandáty by mali pokračovať tak ako doteraz a zároveň otvoriť možnosť dvojitého vedenia. Širšia stratégia konfliktov, ktorá by mala byť rámcom pre osobitných vyslancov. Nemyslel som tým, že vyslanci by mali e, pracovať pri vojenských intervenciách a spolu vytvárať plány takýchto intervencií. Povedal som, že máme 11 mandátov, takže e, e, riešenie konfliktov pre tieto mandáty už bol definovaný. Tam treba ale ďalej definovať, akí sú ďalší aktéry, aké sú pracovné vzťahy, čo si želá EÚ. A aby sme žiadali takýto široký rámec pri prevencii konfliktov a medzinárodnej mediácii, keď nový mandát pre osobitného vyslanca je pripravovaný, tak by pravdepodobne tento rámec mal byť širší, ako tomu bolo doposiaľ. Toto sa, to tý, toto sa týka aj otázke, ktorá tu rezonuje dnes, kedy treba mandát ukončiť. Tie mandáty, ktoré končia budúci mesiac, ja si stále nie som istý, prečo práve tie štyri, ktoré som vymenoval, e, majú byť ukončené. Nevidím preto dostatočné dôvody. Zdá sa, že sa, že sa títo ľudia vybrali náhodne a Práve preto sa pokúšam definovať kritéria, ktoré by mali racionalizovať diskusiu o ukončení mandátov. Samozrejme, že sú argumenty pre ukončenie niektorých, ale toto by sa malo diať v súlade s istými e, argu- dobre vyargumentovanými dôvodmi a nie ad hoc, pretože tu môže sa z toho vyvinúť niečo nedobré. A napokon úloha Európskeho parlamentu. Parlament má teraz väčšiu úlohu aj pri téme osobitných vyslancov, pretože parlament má teraz možnosť žiadať výmenu názorov s nimi, zavolať si ich na vypočutia. Osobitní vyslanci predtým boli vysielaní do svojej oblasti, na ktorú mali mandát. A okrem bežnej výmeny názorov, kedy Európsky poslanec aj predtým mal možnosť ich pozvať, teraz Európsky parlament má väčšiu právomoc, pretože Európsky Eh, vedúci delegácií EÚ by sa tiež mal možno stretávať s takýmto osobitným vyslancom v konkrétnej krajine. A takisto sa Lady Ashton musí zodpovedať a skladať účty parlamentu a musí vykonávať dohľad nad osobitnými vyslancami a ich prácou. Toľko E, odo mňa. Budem naďalej sledovať rozpravu v Európskom parlamente, ktorý si želá prevziať na svoje plecia väčšiu úlohu a pomôcť tomu, aby tento inštrument, tento nástroj osobitných vyslancov fungoval lepšie, aby bol e, aj v komunitnej sfére, aby nebol riadený len písmom zmluvy. Toľko. Odo mňa ďakujem. Ďakujem pekne pánovi doktorovi Adebarovi, všetkým vám, takisto aj e, zástupcom vy, e, generálneho sekretariátu. Teraz ešte nechám pána Tano, ktorý požiadal slovo. Je mi ľúto, že som sa nemal zúčastniť na začiatku rozpravy, ale silne verím, že existuje úloha pre osobitných vyslancov, ktorá by mala pokračovať ďalej. Fungujú v regiónoch, kdežto EÚ funguje celo národne prekračuje národné hranice. A nemali to byť len diplomati, mala by to byť úloha pre nielen významných politikov, ale treba z významných akademikov alebo dokonca bývalých poslancov Európskeho parlamentu. Podporujem nových osobitných vyslancov, e, napríklad taký, ktorý dostal mandát pracovať v africkom rohu. Podľa mňa Vysoká predstaviteľka by mala v tejto oblasti sveta koordinovať boj proti piráctvu. Ale skupina, eh, do ktorej patrím a ktorá bojuje za neutralitu rozpočtu SVČ, je proti tomu, aby sa európsky vyslanci vysielali do jednej jedinej krajiny. Myslím si, že takéto niečo by sme mali eh, zavrhnúť, pretože vedúci delegácii EÚ pre konkrétnu krajinu už túto funkciu plnia. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz požiadal o slovo ešte následne aj pani Brandnerová. Um, Ďakujem pekne. Chcela by som tu položiť jednu krátku praktickú otázku, ktorá sa týka odmeňovania tých úradníkov, ktorí majú túto dvojicu funkciu, dostávajú oba tieto platy alebo nie? No, že toto je otázka na pána Popovského skôr ako na e, pána doktora Adebara. Ale uvidíme, či ak vy teda chcete e, pánovi Tonokovi odpovedať, tak možno, že pán Popovský medzi tým si premyslí tú odpoveď. Mm. Pán Tenok. Yes, well, I mean, there... Nož, sú tu argumenty aj pre regionálnych osobitých vyslancov a sú silnejšie ako argumenty preto, aby osobitý vyslanec bol v každej jednotlivej krajine. Otázka je, ako, ako nastoliť to prechodné obdobie, napríklad Bosna, Hercegovina a Kosovo, ktoré sme spomenuli. Už aj úmysel existuje, ale situácia v teréne ešte nie je pripravená na to, aby takéto dvojité vedenie existovalo a aby vedúci delegácie EÚ bol zároveň osobitým vyslancom. Myslím si, že treba e, z e, rozpočtových dôvodov e, vyčleniť alebo ukončiť mandát najmä tým, kde sú nejaké politické okolnosti priaznivé preto. Ja by som predpokladal, že návrh najvyššej predstaviteľky, aby sa konkrétne mandáty ukončili, boli práve tie mandáty, ktoré kde osobitní vyslanci fungovali v jednej jedinej krajine. Takže ten istý argument sa dá použiť aj v tomto zmysle. Ja s vami súhlasím, že keď v teréne už existuje osobitný vyslanec, vedúci delegácie EÚ tiež môže riešiť tú istú funkciu, konflikt, riešenie konfliktu. Ale hovorím to veľmi obozretne, pretože sú aj také krajiny, kde osobitný vyslanec pre konkrétnu krajinu má čo robiť, má plné ruky práce. Takže človek, ktorý má plné ruky práce, aby svoju funkciu odovzdal niekomu, kto má viacero funkcií, to neviem, či by ten človek zvládal. Ale pozrime sa na Katie Ashton, má tri plné funkcie a všetky tri zvláda, takže skôr ide o zásady, ktoré treba nastoliť a obozretne nastoliť najmä prechodnú dobu. Pán doktor Popovský by možno chcel odpovedať e, na otázku. Kto platí? Anto. A koľko? Uh, I can give you my best guesstimate because I'm not entirely sure. Spark- Môžem sa pokúsiť eh, na to odpovedať, ale ja som si čo, veľmi istý, eh, pokiaľ ide o delegácie EU, ktoré majú dvojité funkcie, ktoré majú funkciu ešte aj osobitného vyslanca, tí sú platení tak ako vedúci delegácii. Ale môžem si to ešte overiť, nie som si tým úplne istý. Samozrejme, ak existujú aj iné typy, dvojakých eh, mandátov, napríklad v Bosne, Hercegovine a Kosove, ale tam je to troška iné pretože to je tam spojené aj s nejakou medzinárodnou funkciou. Tam je funkcia e, osobitného zástupca medzinárodného spoločenstva. Tie sú platení ako osobitní e, vyslanci z EÚ a to sa počíta na tom istom základe, pretože e, sú to zamestnanecké predpisy, ktoré tam platia bez zmeny. Ale overím no, to na našom úrade a potom, pani Brantner, môžem samozrejme poskytnúť povedť. Ďakujem pekne, ja som sa na to pýtala preto, lebo veľa novinárov sa to, na to presne e, pýta. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedníctva, takže si to vykonzultujte písom. Nemôžeme teda uzavrieť e, teraz túto diskusiu. Chcem poďakovať e, všetkým rečníkom, všetkým kolegom, pretože téma bola veľmi užitočná, veľmi zaujímavá a máme teda tieto kompetencie konzultácie, nie spolurozhodovaciu kompetenciu, ale teda No. Môžeme takto poskytnúť aj naše návrhy a môžeme eh, si eh, vyzdvihnúť takisto aj informácie. Teraz eh, do 11.15 prerušíme naše rokovanie a potom budeme pokračovať vo výmene názorov s Davidom Salivenom, generálnym riaditeľom pre administratívu ESVČ a Vladimírom Chýžovom, ruským veľvyslancom v EÚ o súčasných rokovaniach o novej dohode EU-Rusko. aby sme Please, colleague, sit down. The... Prosím, posaďte sa všetci. Máme tu už eh, nášho hostia. Máme veľmi nabitý program, preto pretože už máme časový sklus 5 minút, už teraz. E, teraz začneme s výmenou názorov o, o súčasných rokovaniach Mm, pre dohodu EU-Rusko. Ako viete, na jeseň roku 2010 prebehli dve kolá rokovaní medzi EÚ a Ruskom. Teda myslím, že je veľmi vhodné, že teraz máme takúto výmenu názorov, aby sme e, sa oboznámili s súčasnou situáciou e, na úrovni nášho výboru. Táto dohoda je politickou dohodou so súčasným zastúpením na základe Lisabonskej zmluvy za účasti Európskeho parlamentu. Teraz preto hneď dávam slovo Davidovi Salivanovi, ktorý zastupuje SVČ a potom dostane slovo ruský veľvyslanec eh, doktor eh, Chyžov. Ďakujem, eh, pán predseda. A keďže toto je moje prvé vystúpenie pred týmto výborom a v mojej novej funkcii musím povedať, že som veľmi rád, že som tu medzi vami. A musím zdôrazniť aj to, čo zaznelo včera. Vysoká predstaviteľka sa bude snažiť mať veľmi úzke vzťahy s Európskym parlamentom. Mm. Či už to bude moja zodpovednosť pre administratívne a finančné úlohy alebo pre nejaké politické oblasti. Už som k dispozícii tomuto výboru vo všetkých svojich eh, funkciách a kapacitách. Preto sa už teraz teším na dobrú spoluprácu s vašim výborom, eh, tak ako tomu bolo, keď som eh, pôsobil v oddelení pre obchod a spolupracovala som s výborom INTA v mojom minulom živote, tak povediac. Dnes do poludnia som ešte stále sa trochu vracal k svojmu životu v komisii, pretože naposledy, keď sme sa stretli s veľvyslancom, bolo to 12. kolo rokovaní, ktoré, ktorým som spolu predsedal ako vtedajší generálny riaditeľ Relexu. Teraz som sa zmenil na um, zástupcu SVČ e, eh, presne um, od začiatku roka 2011. Som veľmi rád, že vás môžem informovať o pokroku rokovaní e, e, o tejto zmluve. E, po dva pol rokoch rokovaní teraz si musíme uvedomiť, že tieto rokovania sú veľmi dôležité. Aj samotná dohoda je veľmi dôležitá. Všetko začalo v roku 2008, prebehlo 12 rokovaní, 12 kôl rokovaní. A dovolím si tvrdiť, že Máme aj dobré správy, aj menej dobré správy. Dobré správy sú, že sme zaznamenali obrovský pokrok. K tomu sa vyjadrím trochu neskôr. A, ale e, zároveň musím povedať, že tie horšie správy sú, že sa nám nepodarilo mm, dosiahnuť až e, taký rýchly pokrok v oblasti obchodu a investícií a dúfame, že to napravíme čoskoro, aby sme, dúfajme, dosiahli aj v záver týchto rokovaní. Naše ciele sú predovšetkým posilnený a rozsiahlý rámec um, zmluvy o spolupráci plus. Dúfame, že to obohatí súčasne platnú dohodu, že dosiahneme viac a nie menej ako v rámci novej dohody o partnerstve spolupráci a tiež eh, sa snažíme doplniť našu súčasnú e, dohodu o sprostej spolupráci v tých oblastiach, kde je to nevyhnutné. Ďalej vychádzame z toho, že to bude e, dohoda medzi dvoma členskými krajinami VTO. Ja veľmi dobre viem zo svojej skúsenosti, aké sú podrobnosti v tomto smere, pretože sa domnievame, že nová dohoda bez potrebných ustanovení, ktoré sa týkajú obchodu a energetiky, nie sú prípustné. A sme veľmi radi, že došlo k takému pokroku v oblasti prístupu Ruska do VTO a e, dúfame, že tie úspechy z bilaterálnej úrovne sa e, ozrkadlia aj vo viacstranných rokovaniach a to čo najskôr. Isté, že ešte stále sú tu otvorené témy, ktoré sa týkajú priamých dopadov celnej únie a jej vytvorenia a teda vplyvu na naše bilaterálne obchodné vzťahy, ale sme rozhodne za to, aby Rusko vstúpilo do VTO a budeme naďalej spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami, aby sa to podarilo čo najskôr. Ešte e, tretie tvrdenie z našej strany predpoklad vychádza z toho, že dodržiavanie demokratických princípov a dodržiavanie ľudských práv je hlavným predpokladom e, podpisu tejto dohody. Isté, že porušenie týchto princípov by mohlo viesť k jednostrannému pozastaveniu platnosti tejto dohody pre nás ľudské práva e, kľúčom našich vzájomných vzťahov a je potrebné ich tak vnímať aj v novej dohode. A je potrebné pripomenúť, že už v súčasnej e, dohode o partnerstve a spolupráci e, sa odzrkadľuje tento prvok demokracie ľudských práv ako jeden zo základných. Mm, isté, že nie sme ochotní znížiť svoje očakávania a normy ani v tejto novej dohode. Nerad by som príliš preťahoval svoje vystúpenie, nechcem vás oberať o čas podrobnosťami. Rád by som sa však vyjadril krátkosti k samotným rokovaniam, ktoré prebiehali v štyroch pracovných skupinách. E, jeden sa týkala politického dialogu a vonkajšej bezpečnosti, ďalej sloboda, bezpečnosť, spravodlivosť, ďalej ekonomické a hospodárske témy a ďalej výskum a kultúra a vzdelávanie. Rád by som sa v krátkosti vyjadril k týmto jednotlivým štyrom skupinám. Keď sme sa stretli v decembri a pán veľvyslanec a moja maličko sme e, mohli e, vás informovať o vynikajúcom pokroku v politickom dialógu e, v oblasti zahraničnej bezpečnosti, taktiež slobody a spravodlivosti. Návrh politického dialógu a samotného textu pre túto oblasť už pokročil. E, ďalej, e, pokiaľ ide občianskú obranu, a tiež využívanie zbraní. Aj v tomto sme sa znamenali pokrok e, ďalej zbranie hromadného ničenia a šírenie jadrových zbraní. Aj toto už pokročilo. Boli by sme radi, keby sa v dokumente spomenula e, demokracia a ľudské práva ako jedný z hlavných princípov. Um, Samozrejme zároveň aj dodržovanie princípov právneho štátu. Rusko má isté e, výhrady, či demokracia je princípom sama o sebe a možno e, sa príliš často podľa nich spomínajú ľudské práva v tomto texte zmluvy. Po e, rozsiahlých rokovaniach sme sa dohodli na tom, že sa spomenie v dohode termín regióny, ktoré sú v blízkosti Ruskej federácie a tiež jazyky ktoré sa využívajú v spoločných priestoroch EU-Rusko. Rusko, Rusku veľmi záleží na tom, aby sa zadefinoval výraz bezpečnosť, aby sa to vnímalo v kontexte um, nezníženého rozsahu tejto bezpečnosti a tiež vzájomného pôsobenia na túto bezpečnosť. My sa snažíme, aby to v um, právnom texte zmluvy bolo čo najvystižnejšie eh, vyjadrené. Ďalej, pokiaľ ide o oblasť eh, pracovnej skupiny pre spravodlivosť, bezpečnosť a slobodu, uh, tu uh, sú relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú osobných údajov, spravodlivosti, bezpečnosti. Uh, mnoho kapitol sa už podarilo uzavrieť, napríklad organizovaný zločin, uh, riadenie uh, témy bezpečnosti a najmä pokiaľ ide o boj a dodržiavanie princípov právneho štátu, ľudských práv a niektoré ďalšie kapitoly um, a iné prepojenia. Je tu pokrok aj v oblasti víz. To vnímame e, Častočne oddelenie. E, je tu um, už sa téma, ktorá bola schválená, ale ak by sme zaznamenali pokrok, tak by sa to odzrkadlilo aj v samotnej dohode, e, keby sa už podarilo ju uzavrieť. No, pokiaľ ide o otázky hospodárskej spolupráce, tu sme zaznamenali dosť rozsiahly pokrok. Mm, podarilo sa nám uzavrieť takmer 11 kapitol, nebudem ich tu všetky spomínať, týkajú sa štatistiky, vesmíru, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a tak ďalej. Ďalej sú návrhy štyroch ďalších kapitol. A E, ďalšie články, ktoré sa týkajú spolupráce, budú predložené len čo získame lepší prehľad o ustanoveniach v oblasti horizontálneho obchodu a spolupráce. Týmto sa dostávame k tým najkomplikovanejším otázkam v rokovaniach. Keď sme minulý rok um, rokovali, keď sme sa stretli, bol tu iný zástupca komisie, informovali sme vás, že predložíme tú prvú časť ustanovení o obchode a investíciách, ktoré sa týkajú fitosanitárnych opatrení, ďalej technických eh, prekážok obchodu, eh, ďalej eh, obchodných artiklov a obchodných preferencií. Teraz už sú tieto témy rokovaní od júla 2010. Ešte sa nám nepodarilo obdržať takú rozsahovú reakciu, ktorú by sme očakávali od našich ruských partnerov a nemali sme možnosť e, rokovať e, viac e, ako o tých úvodných ustanoveniach. Dohodli sme sa už pri 11. kole rokovaní, že sa vytvorí um, skupina, ktorá vytvorí návrh, bude pozostávať z odborníkov a tí sa budú zaoberať práve podrobne týmito ustanoveniami. Táto skupina zasadla už dvakrát pred 12. kolom rokovaní, ale ešte sa nám nepodarilo dosiahnuť taký pokrok, ako by sme si želali. Uh, Mm, obávam sa, že musím povedať to isté aj o poslednej schôdzi skupiny e, pre obchod, ktorá zasadla 16. decembra. Teda táto oblasť je ešte stále dosť zanedbaná v rokovaniach. E, ešte nie je tam taký pokrok, ako by sme si želali. Na poslednom zasadnutí skupiny sa nám trošku sa posunúť vpred. E, v praxi to znamená, že sme sa sústredovali na rokovania o obchode a investíciách. A teraz sa vrátime k tým ostatným skupinám a uvidíme, aký tam bude pokrok. Ďalšia schôdza a pracovnej skupiny pre hospodárske otázky zasadne 4. februára. A ešte predtým zasadnú skupiny, ktoré vypracujú návrh textu pre tieto oblasti. Ešte dve um, oblasti. V oblasti vzdelávania kultúry sme dosiahli dobrý pokrok. Um, kapitola o športe a mládeži je už predbežne uzavretá. V oblasti kultúry tam nie sme celkom zajedno v tom, či pojmeme e, oblasť kultúrnej diverzity rovnako ako iné aspekty, ktoré súvisia s kultúrou. Dúfam, že sa nám to podarí vyriešiť. A ešte v krátkosti k výskumu zaslali sme oficiálnu pozvánku a výzvu ruskej strane, aby sa začali rokovania o prístupe Ruska k európskym, európskemu výskumnému programu. Rusko sa uchádzalo účasť na tomto programe ešte v roku 2008. Je to eh, poňaté aj v kontexte tejto novej dohody. Zatiaľ ešte nemáme formálnu odpoveď na túto oficiálnu pozvánku, ale eh, minister Fešenko zaslal list komisárke Quinn a Údajne podľa tohto listu ruská strana je ochotná prijať túto pozvánku a začať rokovania. V tomto smysle dúfame, že sa podarí začať tieto rokovania v kontexte novej dohody a to čo najskôr. Toľko teda, pán predseda, e, z mojej strany. Myslím, že e, mnoho pozitívneho sa udialo v týchto rokovaniach, ale predsa len situácia je ešte trošku nevyrovnaná a budeme musieť dotiahnuť e, tie oblasti, ktorých trošku zaostávame, tak aby sme mali čo najvyváženejšie rokovania vo všetkých oblastiach, ktoré sú pre nás rovnako dôležité. Budeme sa snažiť, aby tieto rokovania boli úspešné, rovnako ako pán veľvyslanec. A domnievam sa, že sa nám to môže podariť za predpokladu, že e, vyvinieme toto e, dodatočné úsilie v tých kapitolách, ktoré ešte teraz zaostávajú. Ďakujem. Grazie. Ďakujem vám pekne pánovi Salivanovi a teraz by som chcel odovzdať slovo rúžskému veľvyslancovi Chyžobovi v EÚ ohľadom tejto dohody ešte Včer by som chcel spomenúť, že včera sme si pripomenuli obete atentátu v Domodiedeve a chceme vám vyjadriť sústrať, sústrať všetkých nás, ruskej vláde, ruskému ľudu k tejto tragickej udalosti a takisto chceme odsúdiť tento barbírsky eh, čin ktorý ešte viacej nás motivoval, aby sme prispeli k hľadaniu politického riešenia pre mnohé konflikty, ktoré sa týkajú Kaukazu a aby sme odsúdili tieto udalosti, tieto barbarské a násilné činy. Pán veľvyslanec, máte slovo. Thank you, Chairman. Thank you, first of... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za kondolenciu, za súcit s obeťami teroristického útoku na moskovskom letisku predvčerom. Ďakujem vám aj za možnosť stretnúť sa s poslancami Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu a načrtnúť vám víziu novej základnej zmluvy medzi EÚ a Ruskom. Ďakujem môjmu partnerovi pri vyjednávaní, pánu O'Sullivanovi, za prezentáciu úspechov aj ťažkostí, ktorým sme doposiaľ čelili, aj keď nikto neočakával, že to bude jednoduché. Začal by som tým, že niekoľkými slovami načrtnem podhubie týchto rokovaní. Ide tu o to, že táto nová dohoda, vlastne slovo dohoda je provizórny návrh. Bude sa možno tento dokument volať inak, k tomu sa ešte vrátim. A ide tu o komplexnú dohodu, ktorá by nahradila existujúcu dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá bola podpísaná v roku 1994 a vstúpila do platnosti v roku 1997 a ešte stále je v platnosti, pretože každoročne sa automaticky jej platnosť predržu, predlžuje. Až dokiaľ jedna zo zúčastnených strán nevyslovi želanie ukončiť ju, bude sa predlžovať naďalej. Kým sa naši vedúci rozhodli rozbehnúť rokovania, ktorých som spomínal, Vychádzali sme zo skúseností, ktoré malo EÚ so Spojenými štátmi, Japonskom, Čínou, Norskom, Švajčiarskom pri podobných e, zmluvách a záverom je, že najlepšia možnosť pre partnerstvo medzi EÚ a Ruskom bude úplne nová zmluva, úplne nová dohoda. Politické rozhodnutie o tejto zmluve bolo dosiahnuté v oktobri 2005 na samite EÚ-Rusko v Londýne. Ruská vláda schválila inštrukcie k rokovaniu a e, moju maličkosť vymenovalo za e, vedúceho rokovacieho týmu v novembri 2006 a bohužiaľ Európskej únii trvalo oveľa dlhšie urobiť tieto kroky a preto sme reále začali s našimi rokovaniami až v júli 2008. Dôvody, pre ktoré sa vytvára nová komplexná zmluva, sú jasné. Keď sa obzrieme do roku 1994, vidíme, ako veľmi sa zmenilo odvtedy Rusko a ako veľmi sa odvtedy zmenila Európska únia. Povedal by som, že sú tu obrovské oblasti spolupráce, ktoré predchádzajúca dohodná o partnerstve a spolupráci nepokryla, napríklad spoločná zahraničná bezpečnostná politika v 94. proste takáto politika ešte neexistovala. A mnoho ďalších oblastí. Rozsah našej spolupráce sa stále rozširuje. Kto by si bol býval tedy pomyslel, že EÚ a Rusko budú spolu bojovať proti pirátom na pobreží Soba, Somálska v 90. rokoch. Cieľom novej dohody je urobiť kvalitatívny skok a nastoliť právny základ pre vzťahy medzi EÚ, pričom sa bude rozvíjať ich potenciál inovatívnym spôsobom, zohľadňujúc strategickú dôležitosť našich vzťahov. A samozrejme, tento dokument musí byť právne záväzný, čo je ďalším dôvodom, prečo sme tu, v tomto výbore, pretože závisí aj od Európskeho parlamentu spolu s ruským parlamentom, aby sa výsledok našej práce napokon ratifikoval. Pred odštartovaním rokovaní v júni 2008 vedúci predstavitelia EÚ a Ruska v tejto veci prijali spoločné vyhlásenie ktorom povedali, že nová dohoda by mala zahrňať všetky hlavné oblasti vzťahov, vrátane štyroch spoločných priestorov, v ktorých sa vypracovali tzv. cestovné mapy pre ďalší postup Európy a Ruska spoločne a takisto sme hovorili o špecifických oblastiach spolupráce sektorovým spôsobom. Táto dohoda, ako som povedal, bude komplexná, ale napriek tomu to nie je dokument, ktorý by vymenoval úplne všetko, zahrnul úplne všetko. a Bude to iba akási kostra, na ktorú sa budú vešať rezortné a špecifické dohody. Samozrejme, že existuje kapitola, ktorú sme zatiaľ neotvorili a to sú opatrenia ktoré musia urobiť inštitúcie na oboch stranách, aby vzniklo fungujúce partnerstvo. Výsledok 12. kola rokovaní je pozitívny. Nikto neočakával, ako som povedal, že proces bude jednoduchý, ale ani nikto neočakával, že bude rýchly. A nie je to ani proces, ktorý by bol ovplyvnený nejakým umelým konečným termínom, umelou lehotou. Chceme skôr, aby sme uzavreli kvalitnú zmluvu. Nejde nám o to, aby sme ju uzavreli v nejakom konkrétnom čase. Nebudem opakovať to, čo David už vymenoval o výsledkoch štyroch pracovných skupín. Otázky obchodu a investícií sú v skutku jedny z tých ťažších oblastí, ako by som povedal. A takisto definovanie hranice medzi základnou zmluvou a nadstavbou e, zmluvy pri preferenčných otázkach v oblasti obchodovania. Toto bude čosi, čo bude až nasledovať neskôr. Takisto sme prešli už ďalej od predpokladu, pôvodného predpokladu, že základná zmluva sa uzavrie medzi členmi VTO. Prístupový proces do VTO je paralelným procesom. Mohli by sme ju už zapísať, túto cestu našu do Guinnessovej knihy rekordov, pretože nám to už zatiaľ trvá 17 rokov, je to dlhšie, než to trvalo Číne dostať sa do VTO, ale skôr očakávam, že uplynú ešte mesiace, nie už roky, kým sa dohoda o vstupe Ruska do VTO završí. Som veľmi rád, že memorandum o porozumení, ktoré bolo v Bruseli podpísané 7. decembra 2010 a potvrdené na samite EU Rusko v ten istý deň uzavrela všetky hlavné prvky bilaterálnych rokovaní o prístupe Ruska k VTO. Nejde tu len o Rusko a EU, ale trošku máme viac aktérov v tomto zmysle, na tomto poli, takže ešte treba završiť tento proces čo najskôr. Čo treba, aby sme napredovali ďalej? Hádam nie ani tak zrýchlenie rokovaní, ako konštantné napredovanie. Treba zabezpečiť, aby obe strany mali politickú vôľu ku kompromisom, aby boli pripravené na rokovanie. Chápem, že v blízkej budúcnosti mandát na rokovanie zo strany EÚ prejde z komisie do SVČ. Opravte ma, ak sa mýlim. A dúfam, že rokovací tým EÚ má dostatočný manevrovací priestor na pokračovanie rokovaní. Jedným z prvkov, ktorý zadrhal v rokovacom procese, bol fakt, že odkedy sme začali, David je mojim štvrtým partnerom. V týchto konkrétnych rokovaniach strácam partnerov v Európe. Stále mi odchádzajú. Dúfam, že on mi neodíde. Po druhé. Mali by sme sa snažiť vyhnúť krokom, ktorých výsledkom by bolo rozpadnutie sa integrity rokovacieho procesu. Mali by sme sa pridržať regionálnej vízie ako tej najkomplexnejšej. A nemali by sme problematizovať otázky, ktoré sa vynoria na jednej alebo druhej strane rokovacieho stola, pretože sú tu ešte isté prvky, rokovaní, ktoré by mohli znepriateliť strany zmluvy. Mali by sme sa snažiť dosiahnuť ambicioznú zmluvu, ktorá naozaj dostojí úrovni strategického partnerstva medzi Ruskom a Európskou úniou a bude strednodobým aj dlhodobým dokumentom, podľa ktorého sa budeme riadiť. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi veľvyslancovi a teraz začneme našu diskusiu prvými príspevkami nášho spravodajcu ohľadom dohody. Pánom Severinom máte 3 minúty, nech sa páči. Well, uh, Napriek krátkosti času, pán predseda, myslím, že by bolo vhodné, aby som eh, tiež vyjadril svoju sústrasť a svoj smútok v súvislosti s skutočne barbarským činom terorizmu, k ktorému došlo na moskovskom letisku. E, e, som si istý, že pán veľvyslanec odovzdá e, túto našu, toto naše vyjadrenie sústrasti svojim spoluobčanom. Rád by som poďakoval obom našim hostom za prácu, ktorú odvedla, tiež za informácie, ktoré nám poskytujú. V každom prípade informácií máme dosť veľa. Chcem tiež oceniť transparentnosť celého tohto procesu dokonca aj na diplomatickej úrovni. Myslím, že e, potrebujeme istý čas, aby sme strávili tieto informácie, aby sme potom mohli vhodne zareagovať, čo celkom isté urobíme v najbližšej budúcnosti. Rád by som však podotkol, že nič v tejto dohode, v týchto rokovaniach nie je iba technickým bodom. Všetko je veľmi politického e, charakteru a nič nie je iba nejakým mm, menej hodnotným procesom voči iným bodom v rámci vzťahov EU-Rusko. Je to strategický rámec, celé toto úsilie je veľmi dôležité, aby sa vytvoril právny základ pre dlhodobú rozsiahlu dohodu o partnerstve s takým veľmi dôležitým hráčom, akým Rusko nepochybne je z európskeho pohľadu. Okrem toho by som rád uviedol, že nová dohoda by mala zohľadniť ten rozsiahlý rámec a obsahovať e, aj rozsiahle právne záväzné e, podmienky vo všetkých možných oblastiach partnerstva, ako napríklad e, rozsiahly politický dialog o všetkých témach spoločného záujmu, vrátanie demokracie, ľudských práv a princípov právneho štátu, ďalej zahraničný politika, zraničná politika, dialog v boji proti terorizmu, ďalej nezbrojenie voči Iránu, Stredná Ázia, uznesenie a riešenie zmrazených konfliktov, Mm, ďalej e, e, spravodlivosť, bezpečnosť, e, zjednodušenie vízového procesu, zvýšenie mobility študentov, umelcov, vzájomné kontakty medzi ľuďmi, ekonomická spolupráca, ďalej členstvo Ruska vo VTO, investície do dopravy a energetiky. Na to, aby sa nám podarilo toto všetko, musíme No, popri samotných rokovaniach e, budovať dôveru medzi oboma týmito partnermi. Domnievam sa, že budovanie tejto dôvery je dôležité a sú um, teraz e, isté náznaky slabosti v vzájomnej dohode a to môže oslabiť celý tento proces. Um, my všetci si musíme uvedomiť, že Európska únia musí e, ponúknuť jasnejšie záruky Rusku a musí presvedčiť Rusko, že je lepšie mať silnejšie vzťahy z EÚ a nie len zo samostatne s každým členským štátom osobitne, alebo aspoň Európska únia by sa mala vnímať ako partner minimálne rovnako dôveryhodný ako každý jeden členský štát. Ešte v krátkosti niekoľko otázok, ak dovolíte, k vstupu Ruska do VTO. V každom prípade bilaterálne otázky e, sú už vyriešené, ale predsa len je tu isté riziko, že niektoré ďalšie krajiny by mohli uh, zasahovať e, nie príliš pozitívne do tohto procesu. Myslím, že vstup Ruska do VTO nie je len, nie je len v záujme Ruska, ale aj v európskom záujme. A pán O'Sullivan, možno by ste nám mohli poskytnúť e, nejaké vaše názory ako by sme mohli napomôcť tomuto procesu aj vzhľadom na, využitie našich vzťahov s tretimi krajinami. A po druhé, tu sa dostávam k téme víz. To je veľmi citlivá otázka. Pán veľvyslanec by nás možno mohol oboznámiť s podrobnosťami a s tým, čo nefunguje až tak dobre, pretože pokrok je skutočne veľmi, veľmi pomalý. A ešte posledná vec. Nehovorili ste príliš podrobne o modernizácii. Čo presne Rusko očakáva od EÚ aby napomohla modernizácii Ruska. Ja to považujem za veľmi dôležité úsilie tejto krajiny, nielen pre dobro Ruska, ale aj pre naše dobro. A ako Európska únia definuje vôbec túto modernizáciu? Je to um, koncept, eh, ktorý obsahuje mnoho rôznych eh, aspektov. Ďakujem pekne. Teraz odozdám slovo pánovi Sala Frankovi na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem takisto pánovi Salivanovi eh, za eh, jeho príspevok a chcem mu poblahoželať za jeho novú no, funkciu vzhľadom ESVČ. Myslím si, že jeho predchádzajúca eh, trajektória pri rôznych ďalších funkciách, ktoré zabezpečoval ho no, vhodne vypichli na toto miesto, takže myslím si, že je naozaj veľmi skúsený takisto aj v mene EPP. Chceme vyjadriť našu solidaritu Rusku. Pán predseda, minutou ticha včera veľmi správne nariadil, aby sme takto vyjadrili tento smutok. Musíme e, povedať, že toto, táto nová dohoda môže predstavovať nový kvalitatívny krok v našich vzťahoch. Je to veľmi dôležité, toto partnerstvo aspoň pre našu politickú frakciu, Malo by sa to opierať o e, základné princípy a hodnoty, ktoré sú nám vlastné. A ľudské e, práva ľudí alebo ľudské práve sú základnou vecou, ktoré tu musia byť zakomponované. Veľmi rád som si teda vypočul aj príspevok pána Salivana, kde toto spomenul tak ďalej. Pokiaľ ide o kapitolu obchodu a investícií, toto sa zdá byť troška v rozpore s tými rokovaniami, ktoré prebiehajú na pôde VTO a v tomto zmysle by som veľmi rád si vypočul niekoľko vysvetlení, prečo tento, toto omeškanie bolo spôsobené. Uh, bolo nám povedané, že, tento dohoda, že táto dohoda je úplne politická, ale ja by som sa chcel spýtať, ako v rámci tohto všeobecného rámca novej e, stratégie e, transatlantickej aliancie, ktorá bola stanovená aj Lisabonskou zmluvou, kde Rusko nie je stanovené ako akýsi konkurent, ale spoločník môže ovplyvniť na túto všeobecnú klímu, na, e, ako môže ovplyvniť tieto hlavné kapitoly v oblasti bezpečnosti. E, Pán Sullivan eh, spomenul eh, tie eh, zóny. Skôr hovoril o tom, že sme susedské zóny, takže myslím si, že my sme tú terminológiu veľmi podobne použili aj na pôde EU inštitúcií. Takže niečo, keby nám mohol povedať mm, v svojom e, príspevku spomenul totižto otázku víz. Aká je teda skúsenosť, ktorú máme za sebou, aké e, na základe údej, ktoré máme k dispozícii, ruskí občania žiadali dvakrát toľko víz, ako im bolo udelené. A chcel by som sa teda spýtať niekoľko viacej detailov, keby nám mohol poskytnúť ohľadom aj tohto. Keby sme mali viacej čas, rád by som sa opýtal na krízu v Gruzínsku. Ako sú v, e, v akom stave sa v súčasnosti nachádzajú e, rokovania. Ak by teda pán Sullivan mohol povedať e, k ukončeniu týchto rokovaní, či je možné to završiť nejak úspešne, aj keď teda ten, nádej nie je veľká. Ďakujem pekne. A teraz pani Omen Reutend, dve minúty. Ehm, Áno, ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte mi povedať, ako som veľmi rada, ako súhlasím s tým, čo ste povedali, pán predseda, takisto aj náš kolega, pán Salafranka. A teraz niekoľko ďalších bodov, pokiaľ ide o dohodu o partnerstve a spolupráci. Myslím, že Máme tu teda najprv spoločný priestor, vytvorili sme také mm, v rámci tohto nášho spoločného priestoru e, moderné partnerstvo, avšak sme trošku znepokojení e, touto dohodou, takže e, ja mám trošku taký pocit, že v takomto spoločnom priestore takáto agenda modernizácie trošku zabraní tomu, aby sme pokročili vpred v rámci teda dohody o partnerstve a spolupráci. A ja teda ľutujem, ak by tomu tak bolo pretože potom to všetko, toto dohoda o partnerstve a spolupráci nie je dôležitá len pre nás, ale takisto aj pre Rusko. A ďalej, e, dovolte mi, aby som ešte pridala pár slov. Pokiaľ sa týka e, to mňa, ja mm, trošku by som to povedala inak, že Rusko teda povedalo to, čo povedalo a my teraz hovoríme, že e, je potrebné tam zapracovať dôležité kľúčové momenty. E, takisto aj mm, obchodné dopady. Takže ja troška mám taký pocit, že tu nie je taká tá vzájomná zabezpečená. Pán predseda, ešte jedna poznámka, ak môžem. V akom stave sa nachádzajú rokovania na pôde VTO? Máme tu ešte e, vplyv Kazachstanu a Bieloruska na tieto prebiehajúce rokovania. A nakoniec e, posledná otázka, pokiaľ ide o modernizáciu keď hovoríme teda o modernizácii, to chápeme tým samozrejme aj demokratizáciu. Častokrát e, počujem kritiky na Medvedeva, na korupciu a na zlú e, investičnú klímu, investičné prostredie v Rusku, ale keď sa pozrieme na ten spôsob, ako e, rieši a Farúk Chodorkovský, problém demonstrantov a tak ďalej, tak veľmi ťažko môžeme hovoriť o modernizácii alebo demokratizácii Ruska. Takže chcel by som sa spýtať aj pána Chyžová, aké e, kroky on e, sám si myslí, že sú realizované v rámci tejto demokratizácie Rusku. Ďakujem pekne, pani Omen Reuten a teraz e, pani Ojulant na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, a ja by som rada vyslovila úprimnú sústrasť e, občanom Ruska a tiež náš súcit s nimi po tých rôznych udalostiach, ktorým došlo na letisku. Podobne ako moji kolegovia, aj ja by som rada položila otázku pánovi O'Sullivanovi v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami Mm, je veľmi pozitívne vypočuť si, že vy vnímate pokrok. Isté, že Rusko je strategickým partnerom a musíme dosiahnuť takýto pokrok, pretože je to rozhodne v záujme Európskej únie, rovnako ako v záujme Ruska. Tak ako aj moji kolegovia, ktorí už nastolili tému rokovaní, ktoré sa týkajú partnerstva, partnerstva, ktoré je založené na hodnotách, tak ja by som sa rada opýtala, ako Aký pocit máte z rokovaní v tomto kontexte, keď sme zaznamenali dosť odlišné hodnoty, ktoré uznáva Rusko. Keď sa pozrieme na eh, posledný mesiac, eh, môžeme uviezť niekoľko prípadov, počínajúc súdom Chodorkovského, ďalej eh, rozsudok, ktorý kritizovali viaceré medzinárodné organizácie zamerané na ľudské práva a tiež pozorovatelia, pretože nebol nestranný tento verdikt, je ďalej zatknutie vedú vodcov opozície niektorých, napríklad pána Nemcova, ktorí eh, sa nedopustili žiadnych priestupkov eh, ani nejakým iným spôsobom ich konanie neviedlo k takémuto zatknutiu a tak ďalej. Minulý mesiac sme v pléne diskutovali o možných e, vízových sankciách pre tých e, oficiálnych predstaviteľov Ruska, ktorí boli zapojení do prípadu pána Magnického a pred e, dvoma týždňami sa rokovalo o podobnej téme aj na výbore druhá, pokiaľ ide o proces s pánom Chodorkovským. Mohli by ste sa, pán Sullivan, e, vyjadriť, e, ako teda vy ako komisia a celá služba SVČ dokážete vôbec rokovať v takejto atmosfére a čo by sme mohli urobiť, aby sa situácia v Rusku v tomto smere zlepšila? Ďakujem pekne, pani Ojuland. A teraz e, pán Šulc, dve minúty. Ja sa môžem a chcem pripojiť k vyjadreniam súcitu zo strany mojich kolegov po hroznom útoku na moskovskom letisku. Mm, jednak to dokazuje, že e, máme rovnaké e, bezpečnostné záujmy a tiež zrejme vychádzame, dúfajme, aj z rovnakých hodnôt, aj keď e, v rokovaniach to nie je celkom vždy jasné. Dúfam, že mi odpoviete na otázku, pán veľvyslanec, ako chcete bojovať proti tejto mm, forme násilia, ako chcete ukončiť túto špirálu, e, keď e, mm, neustále po, týmto, po týchto násilných e, mm, činoch neustále dochádza k ďalším násilným reakciám, najmä na Severnom Kaukaze. Sme svedkami nielen neustáleho, neustálej zmeny vyjednávačov, ale aj je tu obrovská nejasnosť pojmov. Od roku 2009 hovoríme o e, modernizačnej dohode s Ruskom. Neviem, čo to presne znamená, lebo rokujete vlastne o dvoch dohodách. E, e, znamená sektorálna dohoda aj to, že dohoda o partnerstve a spolupráci je do toho zakomponovaná, alebo sú to iba nejaké rôzne pojmy, ktoré sa používajú na rôznych úrovniach. A ešte jedna otázka, pán Čechov, e, pán Čízov, e, zaznela tu pripomienka, že by sme mohli zapojiť medzinárodné organizácie že by sme mohli tento dialog inštitucionalizovať. Ja som ešte od ruskej strany nepočul, do akej miery chce podporiť tento proces a, rád by som sa opýtal, čo si vy predstavujete pod e, oživením tohto spoločensko-občanského fóra. Ďakujem pekne a teraz pán Tenok má slovo na dve minúty. E v mene skupiny ECR blahoželám pánu O'Sullivanovi k novej pozícii a naozaj úprimnú sústrasť nevinným obetiam teroristického útoku predvčerom na moskovskom letisku. Rusko je veľmocou. Európska únia musí formalizovať svoje vzťahy s našim strategickým partnerom Ruskom a završiť rokovania o novej zmluve o partnerstve a spolupráci. Rusko teraz, keď platí Lisabonská zmluva, si je možno, aj keď neochotne, vedomé jeho silnejúcej moci aj zahraničnej politike, ale poloautoritatívny charakter vášho štátu, kedy sa slobody médií a súdna moc, eh, kedy nesplňajú celkom náležitosti ľudských práv, kedy sa konajú vraždy novinárov a Takisto sa nevydávajú ľudia, ktorí by sa mali e, vydať britskej spravodlivosti. Napriek tomuto všetkému je Rusko najväčšou krajinou, jednou z veľkých krajín, ktorá má obrovské prírodné zdroje, takisto čeli demografickej kríze a hospodárstvo nemá dostatočne diversifikované. Bezpečnosť rada OSN v situácii na Blízkom východe a v situácii pri nešírení jadrových zbraní na Iráne, takisto na Balkáne, si uvedomuje, že potrebujeme vašu spoluprácu, takže podporujem vstup Ruska do VTO. Rád by som videl liberalizáciu víz, aj keď musím povedať, že moji voliči v Londýne Eh, by sa potešili, a neviem, či by sa potešili, keby viac Rusov nakupovalo v Harrods, ale liberalizácia víz, či je v poriadku, ak vy zadržiavate pasy eh, ľuďom v Zadnestersku a v Severnom Osecku a ak bránite vstupu e, pozorovateľských misií do Gruzínsku, ak dovolujete etnické čistky na okupovaných územiach, to neviem, či je to najsprávnejšie. Neviem, či Rusko bude ratifikovať energetickú chartu. To by bolo tiež k dobru, na prospech. Pretože tu by sa dal potom rozvíjať priamy obchod, priame investície a tento konkrétny krok by bol obrovským znakom dôvery medzi OSN a Ruskom, keby vláda podpísala energetickú chartu a dodatkové protokoly, ktoré by zaručovali investície z EÚ a do, najmä do Gazpromu a všetkých e, potrubí, ktoré s týmto súvisia. Bol by som veľmi rád, keby ste si toto zvážili. Ďakujem pekne pánovi Tanakovi a teraz má slovo pán Angúra, keď na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ja by som rád tiež e, vyslovil e, sústrasť v mene mojej politickej skupiny a tiež v mene mojej politickej strany pánovi veľvyslancovi. A rád by som sa vyjadril k téme, ktorou sa zaoberáme. A hovorilo sa tu už dosť veľa o ľudských právach a ja by som rád podotkol, že som zhrozený z toho, že na to e, schválila novú agresívnu ideológiu. A síce, že je namierené v podstate proti celému svetu bez toho, aby národné parlamenty e, vôbec odobrili takýto postup. Možno by sme mali e, trochu viac trvať na tom aspekte ľudských práv, pretože aj my máme problémy v demokratickej e, Európskej únii. Ale vráťme sa k dnešnej téme. Je to téma bezpečnosti a mieru. E, pán veľvyslanec, čo sa zmenilo vzhľadom na um, protiraketový štít na to, um, ako zmenilo Rusko svoj postoj v tejto otázke. A rád by som ešte pripomenul, že obyvateľstvo a pracovníci, ale aj Rusko reagovali negatívne na tieto plány e, protiraketového štítu ale tie plány sa vlastne vôbec nezmenili. E, prečo Rusko zmenilo svoj postoj? Prosím, povedzte nám to. E, Ďakujem pekne. A teraz e, aby sme dodržali rečnícky čas, musíme naozaj tých ďalších šiestich rečníkov poprosiť, aby sa vyjadrili po polovici času. Nebo, aby naši rečníci mali čas na to, aby zareagovali na vaše pripomienky. Pán Peterle, jedna minúta vás. E, Ďakujem pekne. E, pán predseda, ja sa chcem takisto pripojiť k tým vyjadreniam sústrasti mm, voči nevinným obeťam ako aj e, členom, členia, členovia parlamentnej delegácie pre vzťahy s Rúskom dokonca navrhli, aby sme v Komsomorsku tam uložili kvety, avšak nestalo sa tomu E, tak e, teraz je tá správna chvíľa, aby sme pracovali na všetkých e, líniách, na všetkých frontoch, aby sme minimalizovali nerovnováhu. Hovoríme tu tak aj o liberalizácii v tomto rámci a prezident Medvedev sa tiež vyjadril, že je potrebné modernizovať celú ruskú spoločnosť. Ja som tiež členom parlamentnej delegácie a môžem vám spomenúť moju vlastnú skúsenosť. Je potrebné otvorene hovoriť. Niekedy tieto rokovania sú síce ťažké, ale my eh, sa snažíme dotýkať takisto aj tabu tém keď sa venujeme um, veľmi náročnej situácie a takisto aj haklivým témam a na základe týchto rokovaní, len na základe týchto rokovaní môžeme vytvoriť základ pre našu ďalšiu dohodu. Dvaja hlavní negociátori, chcel by som sa ohľadom nich eh, spýtať. Eh, vy sa domnievate, že aký je teda pokrok, ktorý sa nám podarilo završiť na ceste k tejto modernizácii. Myslím, že od tohto vlastne závisí účinnosť aj našej dohody. Ďakujem pekne, pán Petrla. A teraz dávam mm, slovo pánovi Pani Jakonsári, vážený pán predseda, eh, rada by som vám zablahoželala k veľmi kvalitnému pokroku doterajšiemu mm, v týchto rokovaniach. Myslím, že aj na národnej úrovni eh, došlo eh, k veľkému vývoju. Mládež sa sústraďuje do Sankt Peterburgu, taktiež mm, cestovný ruch je veľmi sústredený v tomto meste. Rad by som sa, rada by som sa vyjadrila k jednej téme, ktorá veľmi zaujíma občanov a síce tento prístup vzájomnosti. Rusi nakupujú nehnuteľnosti a pozemky v Európe, ale Európania majú veľké ťažkosti, keď chcú nakupovať pozemky a nehnuteľnosti v Rusku. Vo Fínsku máme skúsenosti s tým, že e, veľmi odrazu sa objavujú nové obmedzenia. Ráda by som sa opýtala oboch našich hostov, aj e, pána Osulivana ako pána Belbyslanca, či by bolo možné e, aplikovať tento prístup vzájomnosti e, v týchto rokovaniach, ktorým sa venujete. Čo si o tom myslíte? Ďakujem pekne, pani Jachtisari. A teraz minúta pánovi Madlenerovi. Ja, dank wel. Ik wil allereerst ook namens de Partij voor de Vrijheid... Ďakujem pekne. Ja takisto v mene mojej frakcie by som chcela vyjadriť eh, sústrasť k atentátu spáchanému v Moskve. Ja som dosť mladý na to, aby som sa pamätala ešte na uh, studenú vojnu. Viem, že Rusi sa stali teraz našimi obchodnými partnermi a tieto vzťahy sa ďalej zlepšujú. Avšak, eh, keď sa pozriem na internet, ja môžem v podstate komunikovať hociakým Rusom a domnievam sa, že toto je veľmi pozitívna vec. Myslím si, že Európa potrebuje Rusko, Rusko potrebuje takisto Európu a chcel by som takisto podporiť negociátorov občanov, aby e, sa snažili presadiť e, čo, čo najviac v rámci ekonomického partnerstva. Máte niekoľko obav, ktoré ste tu spomenuli, pán veľvyslanec, hlavne boj proti e, islamskému terorizmu v našej krajine. To je tiež veľký problém v Holandsku, čoraz vypichnutejší, pretože sú tam islamskí aktivisti, ktorí a presadzovanie islamskej ideológie, ktoré nie sú v súlade ich myšlienky s myšlienkami demokracie. A pokiaľ ide o Kosovo, ja veľmi ľutujem, čo sa stalo. A takisto ďalšie obavy. Ten Iránsky režim čoraz viacej e, spôsobuje veľký problém a dúfam teda, že Rúsko a Európska únia prijatia tak, príjmu také opatrenia, aby zabezpečili e, niečo, čo by e, mohli konať spolu proti Ahmadinejadovému režimu. Ďakujem pekne. Teraz pani Nikolaj, ďakujem pekne. Je zrejme, že musíme teraz zdôrazniť kvalitu, ale však nemôžeme zabúdať na čas v tomto svete, ktorý sa neustále mení, pretože keď ukončíme tieto rokovanie, je možné možné, že tá realita dohody už nebude viac menej zodpovedať eh, tej skutočnej realite. Ja nechcem teraz parafrazovať to, čo bolo povedané ohľadom teda na Parížskom kongrese, že vlastne nebol zaznamenaný riadny pokrok, ale treba nájsť riešenia preto, aby tieto najdôležitejšie problémy, ktorým čelíme, boli vyriešené dve otázky. Aká je vízia neg- dvoch negociátorov, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a po druhé, otázka, ktorá už bola položená so istým spôsobom, ako môžeme my spolu spolupracovať, aby sme predchádzali a bojovali proti terorizmu, ktorý e, naďalej je e, veľkou globálnou hrozbou. Ďakujem pekne. A pani Nikolaj, a teraz je to um, pán Vajdere, ktorý sa vyjadrí na, počas dvoch minút. Um, dear colleagues, I would like to... kolegovia, ja by som rada vyjadrila úprimnú sústrasť Rusom v súvislosti s tragickými udalosťami na moskovskom letisku. Niekoľko mojich otázok už položili predrečníci, stredím sa na jednu oblasť. A chcem sa spýtať pána O'Sullivana o uľahčení vydávania víz. Režim, ktorý teraz niekoľko rokov beží, beží už niekoľko rokov a preto otázka. Urobila komisia analýzu tohoto obdobia a ak áno, kedy by sme mohli túto analýzu vidieť? A ako budú vyzerať očakávané výsledky e, liberalizácie víz a ruskí občania, ktorí navštevujú EÚ a európsky občania navštevujú Rusko vo veľkej nerovnováhe, v nepomere. Ako vyzerá štruktúra týchto dvoch skupín návštevníkov, prosím vás? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Vajdare. A túto diskusiu uzatvorí pán Kirilov. Jedna minúta. <clears throat> Uh, Ďakujem pekne. Ja by som, keďže tu už zaznelo tak veľa otázok, ja by som sa rád sústredil na eh, zmrazené konflikty. Spoločné susedstvo nie je priateľné, to eh, som by rozumel, ale neznamená to, že by sme sa nemali venovať týmto konfliktom, pretože sa z nich môžu stať obrovské prekážky a môžu e, narušiť e, prehobovanie vzťahov. Teda mňa by zaujímalo, do akej miery je možné sústredovať sa aspoň na niekoľko týchto e, konfliktov, aby sme aspoň malý prílom dosiahli. Mám na mysli Podnestersko a na Horný Karabach, e, kde sa skutočne vyhrocuje situácia, ktorá trvá už e, v tejto zlej situácii tak dlho. Kirilov. Eh... Pánovi Kirilovi a teraz dám 10 minút každému z našich dvoch rečníkov e, v tom istom poradí, v akom sa vyjadrili hneď prvýkrát, takže najprv to bude pán doktor Osalivan, ktorý má slovo. Well, <clears throat> much, Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za pripomienky, poznámky a otázky. Pokúsim sa odpovedať v danom časovom rámci na čo najviac otázok, ale sú tu niektoré faktické otázky, na ktoré neviem odpovedať. Nemám tu za sebou podklady, ale iste vám ich zašlem, aby bolo možné aspoň takto písomne sa zhostiť moje úlohy. Pán Severin, záležitosť vstupu do VTO. Máte pravdu, ako sa už spomenuli, nie sme tu sami vo VTO a táto organizácia musí udeliť súhlas všetkých členov so vstupom ďalšieho člena. 153 krajín musí súhlasiť a potom je pochopiteľne prístupový proces komplikovaný. Mnohé krajiny majú svoje vlastné námietky, ktoré vznesú a my by sme mali konať ako facilitátor v tomto procese, pretože EU má istý vplyv na VTO, ale nie až taký, ako by sme si predstavovali, pretože naozaj je to diverzifikovaná skupina krajín. Boli by sme veľmi radi, keby sme uzavreli našu bilaterálnu zmluvu, ale samozrejme aj keby boli usporiadané vzťahy aj s Amerikou a ďalšími hráčmi. A Rusi takisto budú musieť nájsť e, riešenie záležitosti s krajinami, ktoré ešte nie sú vysporiadané. Je to komplikovaná vec a má priamo historické rozmery. Nemali by sme byť necitliví k tomuto historickému e, rozmeru. Rusko je posledné veľké hospodárstvo, veľká ekonomika, ktorá je mimo VTO a mala by mať nárok na prosperitu z tejto veľkej komunity pochádzajúcu. Pán Salafranka, k téme víz. Všetci vieme, aká citlivá je táto otázka. Je tu oddelený, samostatný proces, platforma, na ktorej sa dá diskutovať o tejto veci, pretože má svoje špecifika. Úprimne vám hovorím, že treba vidieť cieľovú pásku, kam sa chceme dostať v tomto procese, čo má byť v zmluve. Takže v tejto chvíli e, je to nejasné, napriek tomu, že je to veľmi zásadná vec aj pre EÚ, aj pre Rusko, a je jasné, že keď tento proces sa rozbehne, bude možné reflektovať ho aj v predmetnej dohode a rozhodnúť, do akého rozsahu by sme mohli odkazovať na iné dohody, dohody o vízach, o bilaterálne záležitosti, sú dve unilaterálne vyhlásenia a tak ďalej a tak ďalej. Teraz k otázke štatistik v oblasti víz. Nemám ich tu teraz za sebou. Ale máme aktívny dialog v oblasti víz a zabezpečíme, aby ste žiadané informácie dostali. Teraz k otázke ľudských práv a colnej únie. Je to komplexná otázka. Ja som v DG Trade ju úzko monitoroval. E, chcem povedať, vážny pán veľvyslanec, že ešte celkom nechápame dopad potenciálnej colnej únie na bilaterálne rokovania a prístupový proces. Opäť je to spletitá záležitosť a samozrejme, že Bielorusko, Kazachstán by tiež rád mal, mali colnú úniu, ale najprv musíme lepšie pochopiť presné právne e, dopady a to, ako to bude plývať na medzinárodné, bilaterálne vzťahy, na vzťahy z VTO a tak ďalej. To je jedna z oblastí, kde ešte potrebujeme si prehlbiť poznatky a rozšíriť diskusiu a to sa týka aj kapitoly investícií. Teraz k otázke hodnot. Pozrite sa, samozrejme, že to je základná vec, či sa mi dobre vyjednáva v situácii, keď sú konflikty a nezhody v oblasti hodnot. Samozrejme, že sa mi nevyjednáva dobre. Na druhej strane máme aj mnohé spoločné hodnoty a ide o to, aby sme ich zabudovali do zmluvy a neočakávame, že sa vyriešia všetky problémy. Dostaneme len rámec, v ktorom je, bude možné sa zaoberať jednotlivými prípadmi a dúfajme, že tento rámec bude predstavovať isté recipročné záväzky v rámci dohody a samozrejme, že treba v takomto zmysle pristúpiť aj na isté kompromisy. Samozrejme, že Rusko nebude akceptovať unilaterálne všetko, čo predložíme Rusku a my samozrejme nebudeme chcieť, aby sa urobil kompromis v nejakých základných princípoch. Či dospejeme ku konečnému riešeniu? Myslím si, že hej, myslím si, že hej, ale bez toho, že by sme nepokračovali v ťažkej práci sa to nepodarí, pokúšame sa nájsť cestu vpred a veľvyslanec, takisto ako ja, uznávame, že hodnoty sú jednou z prekážok, na ktorých sa proces zadrha. Aj parlament je e, obozretný v tejto veci. A jasné, že budeme veľmi opatrne postupovať ďalej, vieme, o čo ide. Pán Šulc vzniesol otázku, ktorá sa týka partnerstva, modernizácie existujúcich dohôd a rozličných paralelných ciest. A pýtal sa tu niekto ďalší na ľudské práva, či to je prekážka uzavretie dohody. Podľa mňa sa pokúšame budovať na všetkom, na čom sme sa zhodli doteraz, tak, aby vytvorila sa nová komplexná dohoda. Toto je náš cieľ. Myslím si, že doterajšia spolupráca e, nepredstavuje žiadnu prekážku. Prekonávame všetky, ktoré stretneme po ceste a konáme na zásade, podľa zásady zdravého rozumu. K modernizácii ešte nemáme dohodu o modernizácii, máme dohodu o partnerstve, to je dôležitá časť našich vzťahov a mali by sme byť schopní budovať akúkoľvek ďalšiu dohodu na tomto základe. A samozrejme, že prispejeme k modernizácii Ruska ale je to predovšetkým ruské rozhodnutie, ako si chce modernizovať svoju krajinu. My budeme len tí, ktorí prispejú k tomu, ako si to želajú Rusy. Teraz k spolupráci v poľnohospodárstve. Prepačte, že som stratil ten papier, kde som si napísal poznámky. Áno, ne, neviem, aká bude povaha tejto spolupráce, ale áno, bude spolupráca. Podrobnosti vám pošlem neskôr. A napokon otázka zamrznutých susedských konfliktov. Samozrejme, že to je mimoriadne citlivá, ale aj veľmi dôležitá záležitosť. Odpoveď nie. Toto je rámcová dohoda. Nie je to dohoda, ktorá by vyriešila ťažké situácie tohto druhu. Dúfajme však, že bude e, predstavovať istý krok vpred vo vzájomnej dôvere aj v týchto ťažkých veciach a ako budú rokovania postupovať smerom k záveru, napredovanie aj v týchto veciach napomôže završeniu dohody. Nie je tu žiadne priame, priama úmera, ale samozrejme, že keď sa vyriešia isté problémy, uľahčia sa aj rokovania nášho druhu. Rokovania o strategickej dôležitosti, tu sme spojení s ruskou históriou, kultúrou, zemepisom a povedal by som aj mnohými spoločnými hodnotami. A práve preto každý akceptuje, že je veľmi dôležité, aby sa každý pokúšal dosiahnuť krok vpred vo vzájomných vzťahoch, uznávajúc problémy, ktoré existujú. Mnohie, mnohí z vás tieto problémy aj vymenovali a spomenuli. Sú buď priamo v jednaní alebo okrajovo sa ich pri rokovaniach dotýkame. Žiadna strana nechce sa vzdať tých princípov, ktoré vyznáva, ktoré sú v jadre viery tejto strany a protistrany. Neviem, ako e, pán veľvyslanec sa vysporiada s niekoľkými novými vyjednavačmi, ktorí sa pripoja e, do našej skupiny. Ja dúfam, že budem schopný preklenúť nezhody môjim skromným príspevkom, ale strategický cieľ pre EÚ, členské štáty EÚ a pre tento parlament je, aby sme završili dohodu, čo si vyžaduje investovať čas a úsilie, aby sa vyriešili všetky spomínané problémy. Zdôrazňujem, že obchodná a investičná dimenzia je dôležitou súčasťou celého obrazu. Dúfame, že obe strany nájdu spôsob, ako pokračovať, uzavrieť všetky otvorené kapitoly a završiť celé úsilie. Dva a pol roka spolupracujem s pánom Čižovom. Veľvyslanec spomenul, že to bolo 17 rokov, kedy Rusko rokuje z VTO ale my sme s krajinami Perského zálivu e, rokovali vyše 20 rokov, myslím, že 28 rokov, takže taký rekord nemáte šancu zlomiť. A myslím si, že sa už blížime k štandardnému rámcu časovému, bežnejšiemu pre tieto rokovania, pretože ekonomika aj politika na nás kladú nároky, aby sme čím skôr úspešne završili naše úsilia. Ďakujem za slovo. Ďakujem doktorovi Salinovi a teraz e, pán veľvyslanec, máte slovo. Well, thank you very much. I... Ďakujem. Ja by som rád poďakoval všetkým rečníkom, e, ktorí vyjadrili svoju sústrasť z v súvislosti s teroristickým útokom, ku došlo v Moskve. Um, boj proti terorizmu je veľmi dôležitou zložkou v spolupráci medzi EÚ a Ruskom a je to zakomponované aj v príslušných kapitolách v novej dohode. Pokiaľ ide o modernizáciu, dovolte, aby som vám vysvetlil, ako vnímame tú štruktúru tejto oblasti. Budúcu dohodu považujeme za právny rámec a partnerstvo pre modernizáciu vnímame ako nástroj a tie plány vnímame ako čiastkové plány, ktoré nás eh, dovedú k konečnému cieľu. Partnerstvo pre modernizáciu nie je žiadnou oddelenou dohodou. My teraz máme v platnosti pracovný plán je to dokument, ktorý žije svojim vlastným životom, neustále sa doplňa o nové dokumenty, o nové mechanizmy. A ešte o to viac by som eh, chcel zdôrazniť, eh, že štruktúry po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy nielen mm, viedli k tomu, že svet eh, o mnoho pozornejšie vníma štruktúry EÚ, ale Viedlo to aj e, k vzniku viacerých organizačných e, otázok, ako napríklad, kto bude koordinovať e, partnerstvo pre modernizáciu zo strany EÚ. Keďže pán Mingarelli, ktorý sa práve ujíma novej funkcie, sa už tomu nebude môcť venovať. Teda toto všetko bude potrebné nejakým spôsobom riešiť. Modernizácia, teda partnerstvo pre modernizáciu nie je niečo, čo by odzrkadľovalo vševedúcu Európsku úniu, ktorá by nás chcela poučiť o tom, ako sa modernizuje ruská spoločnosť a Rusy samotný. Je to vzájomný projekt. Rád by som eh, ocenil eh, to, čo tu zaznelo eh, na Margo reciprocity. Tiež sa zrkadľuje istú potrebu vyrovnať sa s podobnými výzvami, vyvíjajúceho sa sveta. Isté, že obe strany uznávajú, že e, Rusko a Európska únia neexistujú vo váku. E, okolo nich je veľmi živý, pulzujúci svet, e, kde rovnováha ekonomickej síly a politických síl sa neustále mení. A nie vždy je to v prospech Európskej únie. To musíme pripustiť. Teda na to, aby Európska únia naďalej ostala e, významným hráčom, potrebuje partnerov. A Rusko ponúka svoj potenciál v oblasti modernizácie Európskej únie ako strategickému partnerovi. Zaznelo tu viacero otázok, ktoré sa týkali ľudských práv, slobody médií a podobne. V krátkosti by som rád uviedol, že ruská legislatíva oblasti médií je o mnoho liberálnejšia ako niektoré mediálne zákony nedávno schválené v niektorých členských štátoch Európskej únie. V otázke zmluvy o energetickej charte myslím, že tú otázku položil pán Tano, ktorý práve opustil sálu. Žiaľ, keďže už tu nie je, nemôžem mu odpovedať osobne, ale chcel by som objasniť, že Rusko podpísalo túto zmluvu ešte v roku 1994, ešte ju zatiaľ neratifikovalo, rovnako ako viacero ďalších krajín. ako napríklad Norsko, ktoré nie je zanedbateľným hráčom v oblasti energetiky a protokoly žiaľ neexistujú. Práve preto táto zmluva o energetické charte nebola ratifikovaná vtedy v 90. rokoch. Odvtedy, podľa nášho názoru, už stratila svoj význam a teraz rokujeme s EÚ aj s ostatnými e, krajinami a s ostatnými organizáciami e, o novom koncepte e, pre spoluprácu v oblasti energetiky na medzinárodnej úrovni, ktorá by vychádzala z princípov, ktoré boli dohodnuté eh, v roku 2000, 2000 vlastne eh, na samite v Sankt Peterburgu. Um, teraz k téme víz. Rád by som um, prednesol svoj osobný názor. Um, myslím, že v modernej Európe sú víza zastaralo záležitosťou v celej Európe. Chápeme, že je to skôr politická téma a nie organizačná alebo technická otázka. Inak by totiž Európska únia nezrušila tak rýchlo víza s niektorými krajinami Západného Balkánu. Nechcel by som Um, preceňovať náš projekt, náš pokrok, ale e, za minulý rok podľa mňa sme dosiahli dosť výrazný pokrok. Podarilo sa nám e, posunúť sa z iba takej nejakej e, prieskumnej fázy do operačnej fázy bezvizového režimu. Teraz spoločne s Európskou komisiou sme v záverečnej fáze prípravy spoločných krokov, ktoré by viedli k úplnému zrušeniu víz medzi Ruskom a EÚ. Mimochodom, pokiaľ ide o štatistiky, ja mám aspoň približné údaje za minulý rok. Um, celkový počet cestujúcich bolo zhruba 4 milióny, 2,5 milióna Rusov, e, ktorí pricestovali do EÚ alebo do uh, krajín Schengenu a 1,5 milióna občanov krajín Schengenu, ktorí uh, cestovali do Ruska. Ak by vám tieto údaje pomohli, tak eh, ich tu spomínam, aby ste lepšie pochopili eh, celkový rozsah a rozmer tejto otázky. K islámu a Iránu by som sa nerád vyjadroval nejako podrobnejšie. Môžem povedať len toľko, že eh, úzko spolupracujeme s Iránom na tom, že chceme vyrokovať formát spolupráce, taktiež to zahrňa niektoré ďalšie krajiny, ktoré sa niekedy nazývajú 3 plus 3 alebo 5 plus 1, ale ešte stále sú to tí šiesti účastníci týchto rokovaní. E, pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo e, najostatnejšie kolo týchto rokovaní v Istambule. Isté, že to nie je nejaký vynimočný úspech, ale nie je to ani nejaké veľké zlyhanie podľa nášho názoru. K islamu by som povedala si toľko, možno vás prekvapí, že najväčšia eh, moslimská krajina v Európe je práve Ruská federácia. Má najväčší počet eh, moslimov v Európe, viac ako 20 miliónov. A má tisícročnú tradíciu spolunažívania väčšiny, kresťansko-ortodoxnej väčšiny, s muslimskou menšinou, ale aj s mnohými inými náboženskými skupinami. Teda rozhodne by som nedala rovnitko medzi islam a terorizmus. Teroristi nemajú národnosť a nemajú ani náboženstvo. Zmrazené konflikty, nuž k ním asi toľko. Podnestersko sa spomínalo aj v kontexte víz. Keď, zanikla, keď zanikol Sovietský zväz, um, niektorí občania Sovietskeho zväzu ostali na území tohto Sovietského zväzu so svojimi starými identifikačnými preukazmi ich platnosť bola viackrát predlžená, tak aby títo mm, ľudia mohli e, zadefinovať e, svoje občianstvo. Ruská federácia vtedy e, prijala tzv. nulové riešenie. Všetci sovietskí občania, ktorí boli na území Ruskej federácie k istému dátumu 1992, sa automaticky stali občanmi Ruska. To bolo jediné logické riešenie. Žiaľ, nie všetci, všetky bývalé sovietské republiky e, postupovali rovnako. E, tu uvediem Lotyšsko a Estónsko, ktoré e, už odtedy sa venujú otázke tzv. neobčanov. A potom to boli e, ľudia ako napríklad e, v Podnestersku, Abcházsku, Južnom Osecku, ktorým ostali e, tie pôvodné preukazy totožnosti. Buď nechceli, alebo nemohli, z pravidla skôr nechceli získať preukazy totožnosti buď od Moldavska, alebo od Gruzinska. Teda, keď E, skončili platnosť tie pôvodné preukazy totožnosti, odrazu títo ľudia nemali žiadne dokumenty. Teda jediné, čo im ostávalo, bolo uchádzať sa o občanstvo, o cestovný pás v Ruskej federácie. Dokonca v Podnestesku sa niektorí e, žiadali o pás e, Ukrajiny. A práve preto všetky tieto žiadosti sa riešili jednotlivo. A súčasnosti väčšina obyvateľstva týchto troch území majú, má ruské pasy. Dve z týchto území sú uznané ako samostatné štáty v rámci Ruska. Podnestersko dúfajme e, bude schopné vyriešiť túto situáciu mierovo s Moldavskom, ale keď hovoríme o víze a o cestovných pasoch, nemôžeme samozrejme ignorovať tiež otázku rumunských eh, pasov občanov Moldavska. Podľa našich odhadov eh, je počet takýchto prípadov eh, vyšší ako počet občanov, ktorí žijú v Podnešiesku a majú ruský pas. No a ešte posledná vec. Otázka protiraketového štítu, štítu Spojených štátov amerických Túto otázku položil pán Gorakis. Je to téma, ktorá e, samozrejme je témou samou o sebe, ale budem sa snažiť byť veľmi stručný. Krátko potom, a, a ako nastúpil do funkcie prezident Obama, ako ste viete, zrušil tie pôvodné e, plány Bushovej vlády zriadiť protiraketový štít v Polsku a v Českej republike. nahradili ich e, inými e, dlhodobejšími programami. My sme ochotní rokovať e, o týchto programoch so Spojenými štátmi americkými, ale aj s ďalšími susednými krajinami v kontexte možnej spoločnej operácie proti raketových štítov. Nechcem povedať, že sme sa už na niečom dohodli, dokonca ani nie v Lisabone na samite na to Rusko v minulý ro- minulom roku. Dohodli sme sa len na tom, že o tom budeme rokovať. Akýkoľvek systém protiraketovej obrany môže byť buď strategický alebo podstrategický. Na tej polúrovni už prebehli rozsiahle rokovania, už prebiehajú viacero rokov na rade Rusko na to. E, do tejto kategórie spadajú aj e, rôzne e, mierové programy na regionálnej úrovni, ale aj iné. A tie strategické systémy, ktoré sú namierené na vytvorenie nejakého celosvetového systému protiraketovej obrany, obrany, to ešte nie je doriešené a o tom sa práve teraz rokuje. nová zmluva START medzi e, Ruskom a Spojenými štátmi americkými bola práve ratifikovaná v Ruskom parlamente a to zdôrazňuje e, v sprievodných dokumentoch, e, teda táto zmluva, že sa bude pozorne sledovať plnenie ustanovení tejto zmluvy zo strany Spojených štátov. A to aj vrátanie toho logického prepojenia medzi strategickým potenciálom útoku a protiraketovým projektom. Už som zrejme prekročil svoj čas, preto na tomto mieste skončím. Ďakujem. Mm, grazie. Ďakujem pekne pánovi veľvyslancovi Chyžovovi, nášmu negociátorovi, pánovi O'Sullivanovi, všetkým vám. Určite chápete, že aká veľmi dôležitá je táto dohoda. V 1900 roku boli vnútorné konflikty Európy, ktoré vlastne e, boli bázou pre vytvorenie novej Európy a čo nám umožnilo vlastne rozšíriť naše možnosti, e, spolupracovať aj mimo bežných hraníc Európy, ktorými sme boli zvyknutí predtým spolupracovať. Chcem vám ešte raz poďakovať a dúfam, že tieto rokovania bude, budú pokračovať tým smerom, ktorý si všetci želáme a že čo skoro budeme mať pozitívny výsledok. Naše zasadnutie budete pokračovať o 15. hodine po obede. Hlasovaním chcem vás poprosiť, aby ste prišli presne pretože máme veľmi nabitý program a e, tie body na programe schôdze sú veľmi hutné. Takže poprosím vás, aby ste tu presne o 15.